európskeho predsedu a ten sa pokúsi začať načas, napriek tomu, že sme tu v Európskom parlamente. Rád by som všetkých uvítal na tomto vypočutí s dezignovaným komisárom pre krízové riadenie, Janezom Lenarčičom zo Slovenska. Máme 3 hodiny. Máme tu 25 otázok, ktoré nás čakajú. Niektoré z nich položia kolegovia z výboru pre životné prostredie, ENVY. To je pridružený výbor pre toto vypočutie. Predtým, než začneme, by som chcel prejsť formality ohľadom konkrétnych okolností tohto vypočutia. Pripomínam, že v súlade s úsmerneniami schválenia členov komisie parlament vyhodnotí designovaného komisára na základe ich všeobecných e, právomocí, ďalej európskej zaangažovanosti a osobnej nezávislosti. Taktiež vyhodnotíme znalosti ich prideleného portfólia a ich komunikačné zručnosti. Pred vypočutím dezignovaný komisár pri, odpovedal písomne na náš prípravný formulár s otázkami. Tento bol potom preložený a všetkým rozoslaný. Výbor pre právne záležitosti nenamietal proti tomu, aby sa konalo toto vypočutie. Ako už som povedal, Výbor pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín je pridružený výborom pre toto vypočutie. Čo sa týka štruktúry diskusie, na dezignovaný komisár prednesie úvodný prejav, ktorý nebude dlhší než 15 minút a na konci vypočutia dostane ešte ďalších 5 minút na ďalší prejav. No a po tomto úvode príde čas na 25 otázok poslancov Európskeho parlamentu. Každý dostane 5 minút, pričom 1 minúta bude na otázku, 2 minúty na odpoveď zo strany dezignovaného komisára prípade, že sa chce poslanec opýtať ešte nadväznú otázku, tak táto otázka nebude môcť byť dlhšia než jedna minúta a taktiež odpoveď jedna minúta. Prvé kolo bude pozostávať zo siedmých otázok, ktoré položia zastupcovia politických skupín. Druhé kolo bude pozostávať z 18 otázok, ktoré budú prerozdelené medzi jednotlivé politické skupiny vrátane zástupcov nezaradených poslancov. Chcem vám pripomenúť, že je veľmi dôležité, aby ste prísne sa pridržavali prideleného rečnického času. Tlmočenie bude poskytnuté dnes v 23 jazykoch, takže môžete hovoriť vlastným jazykom, avšak, pripomínam, hovorte pomaly. Potom bude všetko úplne dokonale preložené, tak aby sme si dobre rozumeli. No a rovnako ako vypočutia, ktoré už sa konali doteraz, snažte sa zložiť si sluchadla, keď pokladáte otázku, aby nenastal technický problém. Taktiež by som vás rád informoval, že táto diskusia bude prenášaná živo na internetovej stránke parlamentu a bude možné sa taktiež pozrieť na videovú nahrávku vypočutia, taktiež na webovej stránke parlamentu. Teraz vás tu vítam, pán Lenarčič. Vítam vás v našom výbore. O chvíľu vám dám slovo a prednesete svoj úvodný príhovor, ale rád by som zdôraznil, že vaše portfólio je pre náš výbor veľmi dôležité. Dúfame, že naša spolupráca bude dobrá, čo sa týka aj vás aj celej komisie, pokiaľ budete, pokiaľ budete menovaní. Humanitárna pomoc je ústrednou témou pre náš výbor, pretože máme milióny pod svojom ľudí, ktorí, po svojom svete, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. A je stále viac rôznych prírodných katastrof, klimatické zmeny, ale sú tu konflikty, takže humanitárne e, zdroje nebudú nikdy stačiť. Ale náš výbor sa teší na dobrú spoluprácu s komisiou, aby sme zaručili, že dostatočné humanitárne financovanie bude sprístupnené a to tým najtransparentnejším a najefektívnejším spôsobom. Európska únia sa zaviazala významným spôsobom na globálnej úrovni, čo sa týka humanitárnej pomoci. A teraz toto bude implementované do praxe, a to zo strany budúceho komisára. Tešíme sa na to, čo nám dnes poviete, pán dezignovaný komisár, o vašich plánoch, ako ste chcete pracovať, o vašich záväzkoch predovšetkým čo sa týka humanitárneho samitu, ako budú implementované konkrétne záväzky a akú úlohu môže hrať parlament pri monitorovaní. Pán Lenarčič, opäť vás tu srdečne vítam. Dostávate na 15 minút slova. Vážený pán predseda, vážení poslanci, toto je pre mňa dvojnásobná česť. Poprvé som bol nominovaný ako kandidát e, Slovinska, aby som sa stal členom budúceho kolegia komisárov. No a taktiež, že som dostal na zodpovednosť otázky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany pod e, názvom e, krízový manažment. Ako slovinec dokážem pochopiť, že to, čo dnes je generálnym rejiteľstvom pre tieto témy, bolo vytvorené v roku 1992 aj ako reakcia na vojny, ktoré prebiehali na území bývalej Jugoslávie. V roku 1992 vysoký e, zástupca OSN pre e, utečencov v Slovensku vytvoril niekoľko kancelárií a ja som bol práve absolventom právnickej školy a začal som tam pracovať, aby som pomáhal utečencom, ktorí utekali do Slovenska alebo cez Slovensko ďalej. Toto mi dalo príležitosť e, poprvýkrát skromným spôsobom prispieť k humanitárnej práci. Viac než 25 rokov neskôr tu pred vami sedím ako dezignovaný komisár. Pokiaľ mi zveríte túto úlohu, tak vám môžem zaručiť, že venujem všetko svoje úsilie a energiu a viac než alebo takmer 30 rokov skúseností na medzinárodných a európskych fórach, aby som sa snažil polaviť alebo zmierniť utrpenie ľudí, ktorí boli zasiahnutí rôznymi krízami a chcem podporovať európsku solidaritu. Toto je hodnota, v ktorú hlboko verím. Vážení poslanci, Európska únia je všeobecne uznávaná ako zodpovedný globálny líder v humanitárnej pomoci a my by sme mali byť na to hrdí. Avšak, aby sme posilnili našu globálnu úlohu, Európska únia musí posilniť svoje kapacity, aby sme boli schopní pomáhať viacerým, ktorí potrebujú našu pomoc a to svižne a účinne. V súčasnosti Európska únia podporuje viac než 100 miliónov ľudí v núdzi každý rok, a to v rámci únie aj za našimi hranicami. Toto má priamy dopad na životy mužov, žien a detí, bez toho, že by sme diskriminovali týchto ľudí na základe národnosti, rasy, pohlavia, náboženského vyznania, triedy alebo politických názorov. Ale je skutočne upokojivé, že 90 Európanov podporuje európske kroky v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany. A taktiež viem, že toto úsilie malo tradične vždy veľkú podporu aj zo strany tohto parlamentu. A ja vás môžem uistiť, že rozhodne je môjim úmyslom s vami partnersky spolupracovať, informovať vás a počúvať aj vaše názory a obavy. Vážení poslanci, moja nominácia je výnimočnou príležitosťou slúžiť Európskej únie únii, ale napriek tomu som si vedomý, že je tu široké spektrum víziev, ktoré prináša toto portfólio e, krízového riadenia. Dnes viac než kedykoľvek predtým ľudia potrebujú humanitárnu pomoc na svete. Takmer 71 miliónov ľudí bolo nasilne vysídlených a to nie len následkom konfliktu. Každý rok asi 70 tisíc ľudí zomiera a ďalších 70 miliónov je zranených alebo bezdomová alebo potrebujú núdzovú pomoc. A toto je výsledkom prírodných katastrof. Okrem strat na životoch sú tu aj vysoké náklady, a ktoré stále narastajú. Od roku 2010 prírodné katastrofy spôsobili viac než 13 miliard eur škody každý rok, a to len v Európe. A čo je ešte horšie, čelíme znepokojivým trendom. Humanitárne krízy trvajú dlhšie a sú komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Prírodné a človekom spôsobené katastrofy prichádzajú stále častejšie a týka sa to stále viacej ľudí, vrátane Európy. Do roku 2050 bude viac než 140 miliónov vnútorne vysílených ľudí v subsárskej Afrike, v Južnej Ázii a Latinskej Amerike. Koľky z nich si zbalia všetko, čo im zostalo a vyberú sa na cestu do Európy, aby tu hľadali lepší život? Zdroje, ktoré sú globálne dostupné pre krízové riadenie, nezodpovedajú súčasným potrebám až vôbec nepotrebám do budúcnosti. A rozdiel medzi tým, čo je treba čo je dispozície, je stále väčší. Taktiež je tu otázka klimatických zmien, Klimatické zmeny e, taktiež menia situáciu v oblasti rizika. Ten systém je stále viacej namáhaný. Máme stále nové správy, ktoré nám hovoria o klimatických zmenách a ich dopadoch. Narastá taktiež hladina Svetového oceánu, stále sú častejšie, intenzívnejšie búrky, e, dlhšie obdobia sucha, viacej devastujúcich záplav a zásadné ekosystémy sú taktiež pod veľkým tlakom. Ale musíme dostať ešte nejakú ďalšiu správu, aby sme pochopili, že klimatické zmeny sú vážne. No, mladá generácia už nepotrebuje ďalšie správy. Vedia, že náš dom horí. Horí a zároveň je pod vodou. Je e, vysušený a stále na viacerých miestach je zdevastovaný. Sú tu krajiny napríklad Sahelu alebo afrického rohu, a to som spomenula niektoré. A toto je tá realita, ktoré budem čeliť ako komisár pre krízové riadenie. Uvedomil som si, že teraz som tu načrtol dosť taký temný obrázok, ale nie som naivný a nie rezignovaný. Pozerám sa na tieto výzvy, snažím sa ich vnímať ako príležitosti. Príležitosti robiť e, veci lepšie a ináč e, budovať na tom, čo už máme, na, čom, na tom, čo funguje a opraviť to, čo nefunguje. Taktiež e, si uvedomujem, že môžem byť vďačný mojim predchodcom za odhodlanosť a výsledky, taktiež motivovaným pracovníkom generálneho ECO, medzinárodným partnerom a taktiež pracovníkom v tejto oblasti, pretože oni neunavne pracovali a preto v podstate viac menej všetko funguje. Okrem toho Európska únia je veľmi rešpektovaná, pretože prísne rešpektuje základné humanitárne princípy humánnosti, neutrality, nezávislosti a nestrannosti. A všetko toto zaručuje, že naši partneri nás e, rešpektuje a ja sa zavezujem, že budem brania do budúcnosti. Teraz budem hovoriť o mojich prioritách. Poprvé ako komisár pre krizové riadenie a taktiež ako európsky koordinátor pre núdzové reakcie, môjim prvým cieľom bude podporovať ľudí v núdzi a to najrychlejšie a najúčinnejšie, ako to len pôjde a pritom budem plne rešpektovať humanitárne princípy tomto zmysle budem pracovať na tom, aby som maximalizoval účinnosť a efektívnosť našej krízovej reakcie, tak aby sme sa dostali čo najviacej ľuďom v núdzi. Toto sa môže stať len pokiaľ budeme dobre spolupracovať a v súlade s mojím mandátom, je môjim zámerom posilniť e, prácu Európskeho koordinačného centra pre núdzovú reakciu, tak aby mohlo svižne a účinne reagovať na širokú škálu kríz, čo je taktiež veľmi dôležité. Pokiaľ budem potvrdený v úrade, budem sa sústreďovať na globálnu obranu medzinárodného humanitárneho práva. A v mojich vzťahoch so štátnymi aj neštátnymi aktérmi budem e, tlačiť na zachovanie humanitárneho priestoru, pretože je neschv- ne- akceptovateľné, že títo humanitárni aktéry sú stále viacej cieľom negatívnych útokov a taktiež prístup humanitárnej pomoci je blokovaný. Taktiež chcem zintenzívniť úsilie EÚ, aby som zabránil katastrofám a chcem posilniť naše kapacity na prispôsobenie sa meniacemu sa prostrediu. A vo svetle dopadov klimatických zmien, e, dlhých konfliktov a narastajúcej miery nestability na celom svete, my, Európska únia i členské štáty, musíme integrovaným spôsobom pracovať. Pokiaľ to neurobíme, tak tým ohrozíme dosiahnutie celoudržateľného rozvoja a toto je naša kolektívna zodpovednosť. V tomto zmysle Vítam pracovný prístup, ktorý si naplánovala zvolená predsednička komisie, kde každý komisár bude musieť zaručiť splnenie celodržateľného rozvoja vo svojej politickej oblasti. Čo sa týka prevencie, môjim zámerom je úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom, podpredsedom komisie a ďalšími členmi kolegia, ktorí budú zodpovední za oblasti ako klimatické zmeny, životné prostredie a rozvoj. Našim cieľom je zaručiť, že sa stane integrálnou súčasťou nášho úsilia znížiť e, mieru rizika katastrof a že budeme podporovať e, odolnosť našich spoločností a ekosystémov a začneme s Európskou zelenou dohodou European Green Deal. Vážení poslanci, humanitárna pomoc a reakcia na katastrofy, toto musia byť e, v podstate až nástroje poslednej inštancie mali by byť aplikované, až keď všetko iné zlyhá. A pokiaľ chceme mobilizovať humanitárnu pomoc, tak našim cieľom by malo byť od nezávislí čo po najkračšie obdobie. Inými slovami, musíme ľudí z toho um, núzového od nemocničného oddelenia dostať čo najrychlejšie, aby sa mohli začať E, ozdravovať, tak aby sme mohli potom prísť s udržateľnými dlhodobejšími riešeniami. Tuto hrajú kľúčovú úlohu politiky v oblasti rozvoja a bezpečnosti v zraniteľných krajinách, predovšetkým tam, kde majú dlhotrvajúce krízy. Musíme pracovať na prepojení humanitárnej pomoci a rozvoja. Musíme zobrať do úvahy miestne špecifika, tá, špecifika dať najlepšiu pomoc tým, ktorú potrebujú a venovať špeciálnu pozornosť tým najzraniteľnejším, ako ženom, ženám a deťom deťom. Toto si bude vyžadovať nové partnerstva a inovatívne nástroje. Predovšetkým tu by som chcel posilniť postavenie miestnych aktérov, keď budeme poskytovať pomoc v teréne, pretože oni najlepšie poznajú celkový kontext, vie, čo, vedia, čo najlepšie funguje a môžu efektívnejšie pracovať. Vieme, že napriek tomu sa budeme snažiť, tak nie všetkému sa dá predísť. Nedávne udalosti vrátanie smrtiacich lesných požiarov v Portugalsku nám ukazoval, že sa musíme zlepšiť, čo sa týka prevencie katastrof a musíme byť lepšie pripravení na reakciu, pokiaľ táto prevencia nám nevíde. A preto to, som sa rozhodol, že budem veľmi tlačiť na posilnú implementáciu na RESC EU. Toto je posilnený unijný mechanizmus civilnej obrany a to v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Potrebujeme posilnené kapacity, aby sme sa mohli zaoberať témami ako lesné požiare, akútne zdravotné eh, núdzové situácie, chemické, biologické, radiologické a jadrové katastrofy a taktiež sa tu spolieham na podporu Európskeho parlamentu, aby som to mohol pretaviť do reality. Tretiou prioritou je podporiť viditeľnosť Európskeho krízového riadenia. Rád by som vychádzal z toho, že európsky občania vo všeobecnosti veľmi podporujú humanitárnu pomoc poskytovanou zo strany EÚ a chcem vás uistiť, alebo chcem ich uistiť, že každé euro, ktoré bude vynaložené v tejto oblasti, je vynaložené dobre. Našim najdôležitejším publikom by mali byť európsky občania a príjemcovia a preto bude mojou veľkou prioritou napríklad aj komunikácia. Vážení poslanci, nebudem pred vami skrývať, že tieto priority a ciele majú určitú cenu, ale nebudem hovoriť o nákladoch. Rád by, radšej by som hovoril o investíciách. V tomto prípade sú to investície do našej spoločnej budúcnosti a preto by som vás chcel požiadať o podporu, aby sa zaručilo 30-percentné navýšenie rozpočtu na, určeného na humanitárnu pomoc v rámci budúceho viacročno finančného rámca. Toto je zásadné, aby sme mohli plniť body v rámci našej ctižiadostivej agendy v rámci najmenej budúcich 5 rokov. Taktiež by som ocenil vašu ďalšiu podporu pri e, zaručení účinného e, rozpočtového plnenia a ja chcem zaručiť, že e, financovanie bude pridelované tým, ktorí ho potrebujú transparentným spôsobom. A keď budem vykonávať svoje povinnosti, budem úzko spolupracovať s obými vašimi výbormi. Pokiaľ si získam vašu dôveru, o 5 rokov by som chcela, aby sme sa mohli pozrieť späť a vidieť, že sa nám podarilo niečo zmeniť, že sa nám podarilo pomôcť e, zmierniť utrpenie mnohých ľudí, že sme prispeli k odolnejším spoločenstvám a jednotlivcom, že sme vytvorili zdravšie a odolnejšie životné prostredie a že sme prispeli k tomu, aby Európania lepšie verili vo svoju budúcnosť. Ďakujem. Thank you for... Ďakujeme veľmi pekne za vaše úvodné slova, pán dezignovaný komisár. A začneme prvé kolo zástupcov politických skupín a ako prvý dostáva slovo Gergi Hojvejny, z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý večer, pán Lenarčič. No, a pokračovať budem po maďarsky, tak si prosím nasadte slúchadla. Vážený pán dezignovaný komisár, v súlade s údajmi, ktoré zverejňujú UNHCR v júli 2019, 186 tisíc 604 sírskych utečencov sa vrátilo do Sýrie v rokoch 2016 a júlom 2019. A aj keď v Sýrii nie je mier, tak sa ukazuje, že v niektorých častiach krajiny už začala obnova a rekonštrukcia. Mnohí z 5 miliónov utečencov, ktorí opustili krajinu, sa v nadchádzajúcich mesiacoch rozhodnú vrátiť problém približne 6, 6 miliónov vnútorne presídlených osôb bude tiež musieť byť vyriešený. Títo ľudia chcú pokračovať v normálnom živote v krajine svojich predkov a sem patrí aj kresťanská menšina, ktorú islamský štát veľmi prenasledovala. I musíme maximálne pomôcť. Po viac ako 8 rokoch vojny títo ľudia potrebujú základné služby, vrátanie základnej infraštruktúry, pitnej vody, zdravotnej starostlivosti a vzdelanie na to, aby Sirčania mohli vykonať svoje právo. stať tak treba naplniť tieto základné podmienky. Zohľadom na tento kontext, pán dezignovný komisár, ako chcete pomôcť sírským utečencom, ktorí sa chcú vrátiť pri zabezpečovaní ich základných potrieb. Ďakujem pekne, pán Helveny, ale eh, chcel by som povedať, že máte jednu minútu. No a teraz slovo dostáva pán dezignovaný komisár. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, za túto otázku. Ja budem pokračovať v eh, principiálnej pozícii k návratom. My budeme podporovať návraty, eh, ktoré sú bezpečné, ktoré, sú, ktoré umožňujú dôstojný život eh, a ktoré sú udržateľné. No a možno, čo je ešte dôležitejšie, tie, ktoré sú dobrovoľné. Momentálne ja hodnotím situáciu tak, že podmienky v Sýrii stále na takéto návraty nie sú vytvorené. Ale úplne s vami súhlasím, že rekonštrukcia a obnova Sýrie si bude vyžadovať obrovské investície. Zatiaľ tam však nie sme, z očividných dôvodov, podmienky tiež pre iné nástroje EÚ tiež ešte nie sú dané, ani rozvojová pomoc. Samozrejme nezabúdame ani na vnútorne presídlené osoby v Sýrii. Komisia poskytuje týmto ľudí, ľuďom veľkú pomoc cez susedné krajiny, ale aj z Damasku. No a tým, že poskytujeme humanitárnu pomoc tak utečencom, ako aj vnútorne presídleným osobám, tak nerozlišujeme medzi náboženským vierovýznaním. Tak, ako som už to povedal, tie princípy, ktoré riadia humanitárnu pomoc a medzi nimi je princíp nestranosti. A tento princíp, túto zásadu budem brániť, no a to znamená, že humanitárnu pomoc budeme poskytovať tam, kde je to najpotrebnejšie, bez ohľadu na nejakú osobnú charakteristiku vrátane náboženského presvedčenia ale môžem potvrdiť, že komisia podporuje tiež príslušníkov kresťanskej obce, ktorí sa stali obeťami, obeťami persekúcií. No a tú pomoc poskytujeme v Sýrii aj v Severnom Iraku. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne eh, za vašu odpoveď. A v Afrike čelíme ešte väčším humanitárnym krízam, eh, kde náboženské a etnické konflikty eh, tvárajú krízové hotspoty. Súhlasíte, že humanitárna politika EÚ musí byť jadená princípom, že treba pomoc poskytovať tam, kde je potrebná a ste ochotní pokračovať v dobrých postupoch humanitárnych agentúr členských štátov? Pán dezignovaný komisár, vážený poslanec, neviem, či som túto otázku úplne pochopil, takže vopred sa ospravedlňujem. Ale aj v Afrike budem trvať na tom, aby humanitárna pomoc smerovala tam, kde je najviac potrebná na základe princípov nestranosti. No a budeme sa samozrejme spoliehať na našich partnerov, partnerov systému OSN ako UNICEF, UNHCR, Svetový potravinový program no a v porovnateľnom rozsahu s mimovládnymi organizáciami, rovnako v súlade s našimi záväzkami prijatými v rámci veľkej dohody. Musíme podporovať miestnym občanom a pomáhať miestnym občanom, miestnym komunitám, pretože oni eh, to prostredie poznajú najlepšie. A oni tú pomoc môžu poskytovať najúčinnejšie. Norbert Neusser z SAD, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán dezignovaný komisár, sedím za vami. Ale nie je to nebezpečná otázka. Pokračovať budem po nemecky. Vo, svojom, vo svojich úvodných slovách ste hovorili, že uh, čelíme dlhodobým konfliktom a prírodným katastrofám, musíme rýchlo reagovať a potrebujeme eh, flexibilitu, flexibilné prepojenie občianskej ochrany a spolupráce. Eh, niektoré štáty nemôžu zaisťovať ani základné služby. Treba eh, pomôcť obyvateľom. Je tu nexus prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Ako nový komisár chcete účinne presadzovať tento nexus a ako hodnotíte prístup v pilotných projektoch v krajinách ako Čad, Nigéria, Sudán a Uganda. Pán dezignovaný komisár, ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec. Našťastie, toto je otočná stolička, takže, takže sedíte za mnou, nie je žiadny problém. No najskôr by som chcel zdôrazniť, že naše humanitárne aktivity sú úplne komplementárne s aktivitami občianskej alebo civilnej ochrany. Je tu priestor pre oba mechanizmy, keď sa zaoberáme reakciami na núdzové situácie, ale aj prevenciou a pripravenosťou na krízové situácie. Nexus to je niečo, čo si veľmi vážim, a už eh, ukázal svoju hodnotu, čo sa týka nexusu medzi alebo prepojením medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Ja v tom chcem pokračovať. Prečo? No už preto, že poprvé nechceme, aby humanitárna pomoc bola potrebná navždy. Nemyslím, že to je v našom záujme a nemyslím si, že je to ani v záujme príjemcov humanitárnej pomoci. Ja myslím, že v ich záujme, tak ako aj v našom záujme, je, aby našli východisko zo situácie, keď sú závislí na humanitárnej pomoci. No a tu vidím dôležitú úlohu pre rozvoj, ten humanitárny rozvoj, humanitárno-rozvojový nexus. Ja budem presadzovať a podporovať kolegov pre medzinárodné partnerstvo, dezignovaný komisár Urpilainen a dezignovaná komisárka Urpilainen a jej služby, aby čo najrychlejšie hneď od začiatku sa zapájali a angažovali. Pretože ak sa budeme venovať príčinám a dlhodobým eh, potrebám, tak to umožní prechod od humanitárnej pomoci k rozvojovej spolupráci nedávno, alebo v poslednom čase tento Nexus bol rozšírený ešte o mierový komponent. Aj to dáva veľmi dobrý zmysel kvôli tomu, že existujú situácie napríklad v Somálsku, kde kvôli bezpečnostnej situácii nemôžeme budovať rozvojovú spoluprácu, takže musíme vybudovať najskôr mier, ak chceme sa venovať ďalšiemu rozvoju a chceme nájsť východisko situácie v závislosti na pomoci. Doplňujúca otázka, ďakujem pekne, kolega Hovény, už uviedol príklad Sýriev a ja myslím, že to je obrovská výzva. Ako si predstavujete spoluprácu s komisárkou pre rozvoj a vysokým predstaviteľom pre zahraničnú politiku viceprezidentom Borelom a myslíte, alebo čo myslíte, ako by ste mohli presvedčiť oboch týchto aktérov o posilnení humanitárnej pomoci a odolnosti v rámci agendy 2030. Pán dezignovaný komisár, ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, za doplňujúcu otázku. Ako viete, v súlade s plánom, e, ktoré, ktorý predložila predsednička komisie von der Leyen. Ja som súčasťou klasteru, ktorému bude predsedať vysoký predstaviteľ a podpredseda pre spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Ja myslím, že to je dobré riešenie, pretože bez pochyby humanitárna pomoc je súčasťou vonkajšej činnosti Európskej únie, ale Súčasne je to aj špecifická súčasť, pretože sa riadi jasnými princípmi, zásadami, ktoré sú rozdielne od toho, od tých, ktoré riadia naše iné externé aktivity. Takže ja chcem úzko spolupracovať s kolegami v klastri vonkajšej spolupráce a činnosti a súčasne brániť humanitárny priestor a humanitárne princípy Charles Görens sa Renew. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár. Medzi princípmi, ktoré formujú humanitárne aktivity Európskej únie a, a s inými spolupráci s inými aktérmi, tak zásada nestrannosti sa mi zdá jedna z najdôležitejších aktérií OSN, Červený kríž, Medzinárodný Červený kríž, Národný Červený kríž, veľké organizácie, národné alebo už medzinárodné, ktoré sú aktívne v tejto oblasti, tie sú nestranné, pretože oni pomáhajú tým, ktorí pomoc poskytujú. No a jediné kritérium, E, ktoré ich činnosti je situácia, e, v ktorej sa nachádzajú ľudia alebo ľud, ktorý potrebuje pomoc. No a ak by bol ohrozený tento princíp, tak by to bola veľká hrozba, pretože Európska, e, Európska únia má obrovské spektrum možností intervencií. No a my sa nachádza humanitárna pomoc. Ja, ak môžem, tak jedno odporúčanie je ako, ako poslanece, ktorý už 4 volebné obdobia sa venujem humanitárnej pomoci, treba brániť tento princíp, ak sa ostatne ocitne pod nejakým útokom, pretože ak komisár by podľahol pokušeniu reagovať na iné, na iné, iné iné želania, tak by ohrozil aj aktérov EÚ, ktorí sa nachádzajú v teréne. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár, ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Görens, ďakujem za vaše odporúčanie, veľmi si ho vážim. No, také osoby ako ste vy, ktorá má také veľké, bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Ja by som chcel zdôrazniť nasledujúci, nasledujúci vece ja dodržiavanie tohto princípu nevnímam len ako nejakú dogmatickú vec. Dodržiavanie tohto princípu, vrátanie princípu nezávislosti, neutrality, to je operatívna nevyhnutnosť. My si nemôžeme dovoliť, aby nás nejaká strana alebo ktokoľvek, kto je zapojený do ozbrojeného konfliktu, vnímaní ako, že sme na druhej strane, pretože ak by sme nás tak vnímali, tak by sme tým ohrozili prístup k humanitárnej pomoci zasiahnutej, zasiahnutej populácie. My by sme ohrozili aj tú zasiahnutú populáciu samotnú a predovšetkým by sme ohrozili bezpečnosť humanitárnych pracovníkov. Takže dodržiavanie tohto princípu, ja si to veľmi uvedomujem a ďakujem pekne, že ste na to upozornili. To je tá základná podmienka pre humanitárnu pomoc EU. No a doplňujúca otázka, ktorú chcem položiť, e, už bola zodpovedaná, takže ju položiť nemusím. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Garensa. Ušetrili ste nám trochu času, ďakujeme. No a slovo teraz dostane Michel Rivázy za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame vás, pán dezignovaný komisár ja mám otázku, ktorá je trochu podobná ako tá môjho kolegu, pretože vy ste mali byť komisárom pre riadenie kríz. Rada by som položila otázku o tom, aké sú vaše kritéria zásahu humanitárnej krízy, keď sa pozrieme na prírodné katastrofy ako na Haiti, alebo inde, tak tam je to jasné, Európa zasiahne. No ale keď tu budú také iné prípady, prí, napríklad to, čo sa stalo v Grécku, boli tu úsporné opatrenia, no a ak ľudia nebudú mať prístup k liekom, keď ženy nebudú môcť podstupovať liečbu rakoviny, myslíte, že to je dôvod na poskytnutie humanitárnej pomoci. Takže ja sa chcem spýtať, aké sú vaše kritéria zasahovania v takýchto prípadoch, v týchto témach. Ďakujem pekne. Pán dezignovaný komisár, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rivázy, ja by som na úvod chcel povedať slovo o názve tohto portfólia. Ja myslím, že zámerom bolo jasne ukázať, že jeden člen komisie zodpovedá za núdzové reakcie v krízových situáciách. No a očividne humanitárna pomoc je súčasťou reakciou na núdzové situácie No a som hovoril, že konkrétne časti sa musia riadiť konkrétnymi zásadami a toto už som hovoril. Vaša otázka je otázkou pre nás všetkých. Ja by som zodpovedal najskôr, že ideme vychádzať z hodnotenia potreby. Ak sa zhodnotí, že je tam potreba, tak by sme tam mali ísť a poskytovať pomoc v súlade s princípom nestrannosti. A ak táto potreba bude v rámci EÚ, tak by sme mali poskytovať pomoc, áno. Ja si nemyslím, že humanitárnu pomoc môžeme odmietať a je poskytnutie môžeme odmietnúť obyvateľom v EÚ nejakých konceptuálnych alebo iných dôvodov. To by bolo v rozpore so zásadami, o ktorých som už viackrát hovoril. Takže v zásade moja odpovedou je áno. Ak to bude potrebné, tak by sme humanitárnu pomoc mohli poskytnúť aj v rámci EÚ. A už sa to raz stalo, sa to stalo počas migračnej krízy, keď humanitárna pomoc bola poskytnutá krajinám v rámci EÚ, Grécku konkrétne na to, aby lepšie zvládali ehm, krízu Ďakujem pekne. Ešte dodatočná otázka. Ešte druhá otázka. Ako, vážený pán dezinovný komisár, treba vytvoriť prepojenie medzi núdzovými situáciami a rozvojom, pretože keď dáte potraviny, tak nie je to. Sú to potraviny, zahraničí, tak to, to dovážame. No a potom osiva napríklad geneticky modifikované, ktoré menia situáciu v polnohospodárstve. Takže chcem sa spýtať, ako prepojiť eh, tie núdzové situácie a poskytovanie pomoci. Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, to je výzva. To je výzva. Medzi iným aj preto, pretože tie postupy, ktoré my dodržiavame, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, sú flexibilnejšie. Samozrejme, pretože musíme reagovať rýchlo, okamžite, aby sme zachránili životy, aby sme um, uľahčili situáciu. No a potom je rozvojová pomoc. E, to sú príspevky, ale myslím si, že aj týmto výzvam vieme čeliť, že ich vieme prekonať dobrou spoluprácou a ja naozaj chcem spolupracovať. E, chcem spolupracovať s mojou kolegyňou Urpi Lajnen no, a ona súhlasila s tým, že budeme na tomto pracovať, že musíme na tomto pracovať, pretože čím skôr sa e, tieto dve ramena európskej vonkajšej pomoci spoja, tým lepšiu budú spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Bernhard Zimniok, Ide. Wir sind uns alle einig, Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že pomáhať musíme jedno kde. Našu pomoc potrebujú, ale nemusíme ísť až tak ďaleko, veď predsa pred našimi dverami na našich vonkajších hraniciach máme naozajstnú krízu, krízu, ktorá bola spustená prúdmi migrantov, ktoré neutíchajú. Môžeme sa zhodnúť na tom, že ilegálnu e, migráciu, ktorú predstavujú e, priamu hrozbu pre nás, alebo ktoré e, spôsobujú no, finančnú krízu, to musíme obmedziť a zastaviť. A preto Európska únia musí urobiť všetko preto, aby ukončila ilegálne pašeranstvo ľudí do e, našich e, oblastí. E, tiež tie kriminálne obchodné modely týchto obchodníkov s ľuďmi je potrebné zastaviť. Nech sa na, či už ide o členský štát alebo nejaké Ehm, mimovládne organizácie, to musíme trvalo zastaviť. Ako vy chcete zastaviť hospodárskú migráciu pri našich bránach? Ďakujem veľmi pekne, pán Zimniok. No ponajprv by som chcel počiarknúť fakt, že humanitárna pomoc nie je nástrojom riadenia migrácie. Na to máme iné nástroje pre túto oblasť a humanitárna pomoc nie je jedným z nich. Po druhé, keď hodnotíme potreby, ak je tu teda potreba humanitárnej pomoci, my sa väčšinou zameriavame na ľudí, ktoré, ktorí boli presídlení núteným spôsobom na utečencov. To neznamená, že by sme odmietli humanitárnu pomoc migrantom, ale ako som povedal, my tu máme iné nástroje, ktoré sa na to uplatňujú ale ak by tu bola tá núdzová situácia, tak by sme poskytli humanitárnu pomoc. To aj robíme v Bosne Hercegovine, ktorá nie je schopná čeliť migračnému tlaku. A aj keď časť migrantov sú určite ľudia, ktorí zdá sa sú e, ekonomickými migrantmi, ale my poskytujeme humanitárnu pomoc na základe potreby a nie na základe štatútu. Takto my postupujeme. Ďakujem pekne. E, doplňujúca otázka. Áno, ja som to pochopil, čo ste povedali, ale aj v rámci krízového riadenia e, to je kríza. Túto krízu nemôžeme zredukovať len na nejaké výbuchy sopiek. Mne ide o to, aby sme Európu chránili, pretože v Európskej únie sa nám nepodarilo chrániť naše hranice, pred, presunuli sa nám sem, infiltrovali sa nám sem teroristi a tu môžu byť veľké hrozby a to musíme, to je tiež kríza, to musíme obmedziť, musíme chrániť našich občanov. A určite v rámci vášho man, ma, mandátu sa budete zaoberať rôznymi záležitostiami. Napríklad tým, že či už Európska únia práve zlyhala pri ochrane hraníc. E, takže aké opatrenia plánujete Tiež je to možno budúca kríza, aby ste chránili našich občanov pred chorobami, ktoré doteraz neboli rozšírené, pretože títo ľudia sem prinášajú choroby, ktoré doteraz v Európe neboli ani známe, e, ktorí sem zavlečú tieto ochorenia. Ako chcete našich občanov chrániť pred týmito ochoreniami? Povedzme, e, taká ebola čo je, e, čo je hambou, to ste vy, vy, e, my tu myslíme na občanov Európy. E, tu nejde o to, aby sme vy, vy lepší ľudia, aby ste tu zachránili celý svet. Uh, mm, áno, musím vás, vážení pani poslanci a poslankyne, upozorniť, že každému dávame priestor. Ďakujem pekne. Ja by som na to chcel povedať, že nemáme migračnú krízu. Migračná kríza tu bola v roku 2015-2016, ale keď sa teraz porovnáme s týmto obdobím, tak už tá kríza nie je e, taká vypukla. Áno, máme tu migračné toky, určite tu máme aj ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a sú tu aj takí, ktorí jednoducho len chcú lepší život, ale podľa mňa situácia teraz je viac či menej pod kontrolou a má to na starosti komisár pre vnútorné záležitosti, tam to aj patrí. A ja ako mm, koordinátor eh, riadenia krízových eh, situácii. Myslím si, že toto nemám na starosti. Ďakujem pekne a teraz pani Joana Kopčínska, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, um, za posledné roky sa humanitárna spoločnosť oveľa viac angažovala a boli tu nové partnerstvá, nové technológie. Včera kandidátka pre medzinárodnú spoluprácu sa vyjadrovala v tom zmysle, že by sme sa aj my tuto mali zasadzovať. Moja otázka je, čo si vymyslíte o súkromnom sektore, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Chcete aj vy posilniť tú úlohu súkromného sektora a tento by sa mohol angažovať aj mimo humanitárnej pomoci. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa, za túto otázku. Toto je veľmi zaujímavá otázka, keď sa pozrieme dopredu a keď sa zameriavame na to, že tu máme stále, stále viac sa nám tu zvyšuje tá, ten nedostatok e, finančný, e, pre, pretože nemáme dostatok financií a niektoré záležitosti ostávajú neriešené. Takže musíme sa zamyslieť aj na to, ale, na tým. Ale tu, sa musí, tu si musíme povedať, čo máme urobiť na úkor tej koherentnosti našich zásad. A tiež po druhé by som chcel povedať, že nikto by nemal, tak povediac, profitovať, e, robiť biznis na úkor humanitárnej pomoci. Toto by sme nemali nejako povoliť. Humanitárna pomoc je... Oh, je um, noblesná záležitosť, je záležitosť vysokých uh, cieľov a um, ako potom do toho zakomponovať uh, súkromný sektor. Boli sme svedkami počas uh, funkčného obdobia súčasného komisára. Tu boli určité výdavky na inovatívne prístupy vo forme debetných e, kariet. A viem si predstaviť, že napríklad nejaká banková inštitúcia by bola taká milá, že by e, ne svoje bežné pomladky, poplatky a toto by mohol byť taký príspevok k humanitárnej pomoci. To je len jeden z príkladov. Alebo napríklad tie utečenecké tábory, v niektorých oblastiach. Tu by mohli byť e, nápomocné súkromné spoločnosti, ktoré by napríklad poskytli solárne panely, nad tým sa môžeme zamyslieť, ale určite tu neslobodno poskytnúť priestor pre komercionalizáciu humanitárnej pomoci. E, ďakujem pekne. Následná otázka. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s vašimi pri, e, pripomienkami. A vy ste už niektoré návrhy aj uviedli, takže nemám ďalšie otázky. Ďakujem pekne a teraz Miguel Urban Crespo, GUE. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám. Takže čo, prvé, čo sme chceli povedať, mysleli sme, že tí, čo sú najksenofobnejší, by nemali chodiť na tieto vypočutia. Po druhé, by sme chceli povedať, že nás veľmi prekvapilo, že ako už povedala aj kolegyňa, že sa stiahla otázka o humanitárnej pomoci z názvu vášho portfólia. Nás to predstavilo, pardon, prekvapilo, prekvapilo to občanskú spoločnosť a robíme sa jej obavy. V tejto súvislosti vy ste povedali, že humanitárna pomoc nie je nástrojom riadenia krízy a my sme sa na tom dohodli v roku 2007 na európskej úrovni, takže vlastne humanitárna pomoc bude v názve tohto portfólio alebo nie, pretože teraz to tam nie je. A keď ste vo vašom prejave hovorili o svojich prioritách, hovorili ste, že jedno z priorit je brániť humanitárne právo, ktoré je ohrozené v mnohých častiach sveta. Pokiaľ je toto vaša priorita, tak ja by som sa chcel opýtať v priebehu vášho mandátu, čo budete robiť preto, aby ste mohli brániť humanitárne právo možno by sa dali pozastaviť obchodné dohody? Uvažujete nad tým alebo navrhnete nejaké opatrenie, ako e, sankcionovať e, krajiny, ktoré nedodržiavajú toto právo? Pán komisár, áno, ďakujem pekne za túto otázku. Myslím si, že toto som spomenul v mojom úvodnom slove tú dôležitosť medzinárodného humanitárneho práva a môj záväzok ho brániť, e, pretože e, tu mm, stále viac pozorujeme porušenia tohto práva vidíme ako humanitárna infraštruktúra, nie len civilná, ale humanitárna je, e, sa na ňu útočí a humanitárna pomoc je blokovaná a aj prístup, zabraňuje sa prístupu k obyvateľstvu. Čo budem, o to, čo budem robiť? No ozvem sa, ozvem sa, poukážem na to a ja odsúdim akú, akékoľvek porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Po druhé, budem e, úzko spolupracovať s tými organizáciami, ktoré majú privilegovaný prístup k týmto e, k týmto ozbrojeným aktérom, či už sú to štáty alebo iní aktéry aby sme upriamili pozornosť na dôležitosť rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva. Napríklad e, niekto, kto má takýto privilegovaný prístup, je Medzinárodný výbor Červeného kríža. A ja teda by som chcel s nimi spolupracovať, aby som e, zabezpečil vo všetkých konfliktných situáciách lepšie rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Ďalšia vec, ktorú zamýšľam robiť, e, Európa, ako iste viete, má určité takéto školiace vzdelávacie misie a ja budem trvať na tom, aby takéto školenia obsahovali aj témy, ako medzinárodné humanitárne právo, rodové otázky a takéto záležitosti. Doplňujúca otázka. Eh, Ďakujem, pán predseda. Je tu problém tomto parlamente sme príliš zvyknutí na to, že sa ozývame proti nespravodlivosti a ktorite porušovaniu humanitárneho práva. Konkrétne otázky. Myslím si, toto je dôležité. Dám vám tri konkrétne otázky a tri konkrétne prípady, kde sa chcem opýtam, čo by ste robili. Poprvé, hovorili ste o tom, že tu niekto ohrozuje humanitárne ciele, alebo že sa na ne útočí, napríklad v Izraeli, v Palestíne. Čo by ste urobili, pokiaľ by sa flagrantným spôsobom takto porušilo humanitárne právo, napríklad v prípade Izraelu a Palestíny? Čo by ste urobili v prípade Tur- Turecka voči kurdskému národu, alebo napríklad Maroko proti saharskému národu? Toto sú tri príklady flagrantného porušovania medzinárodného humanitárneho práva, kde tento parlament sa zvykne ozvať. Ale väčšinou nemáme žiadne konkrétne opatrenia. Saudská Arábia a Jemen. Napríklad, tam bolo nakoniec už embargo na zbrane. Čo by ste urobili vy? Uh, um, Ďakujem. Keď poviem, že budem na to upozorňovať, budem na to upozorňovať verejne ale využijem aj všetky dostupné kanále. Kanály di- diskrétne, diplomatické, neformálne alebo cez organizácie, ktoré som tu už uviedol, aby som presvedčil, aby som presvedčil všetkých relevantných aktérov, ozbrojených v tomto prípade, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo. Nie moje právo moci vyšetrovať, a nemôžem dopredu povedať, že či to bolo zámerné, aj keď to samozrejme môžeme predpokladať, keď predpokladáme, že zámerne bola poškodená infraštruktúra humanitárnej pomoci, alebo sa to stalo náhodou. Nuž, budem hľadať jasné odpovede ale ja sa ho obmedzím na to, že sa budem verejne k tomu vyjadrovať, budem na to upozorňovať a využijem všetky kanály na to, aby tí, ktorí sú za to zodpovední, tak robili. Ďakujem pekne. Takže teraz máme za sebou prvé kolo predstavitelia politických skupín to bolo, ale teraz ideme na druhé kolo a slovo má EPP EPP pani Hildegard Bentle. Vážený pán Lenarčič, ja by som chcela citovať od um, Ursulu uh, von der Leyen. Európa má uh, zodpovednosť za to, aby uh, uvítala týchto migrantov. Máme vytvoriť humanitárne koridory. Moja otázka je, ako vy vnímate túto otázku humanitárnych koridorov, kde a ako by ste ich zriadili? Pán e, dezignovaný komisár, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Obávam sa, že nemôžem momentálne interpretovať, čo zvolená predsednička komisie mala na mysli, ale ponúknem vám takú ilustráciu. Nenazval by som to humanitárnym koridorom, ale humanitárneho pohybu Ehm, máme takú situáciu aj teraz na jednom z gréckých ostrovov. Ehm, všetky ostrovy, ktoré sú e, blízko turecké, tureckého e, územia, sú e, zaplavené migrantami a čo potrebujeme a čo sa už v Grécku robí je, musíme zabezpečiť, že táto situácia bude napravená. E, keď sa nedá rozšíriť ostrov, vybudovať väčšie kapacity, tak musíte týchto ľudí presunúť e, na kontinentálnu časť Grécka. E, pretože tu prišlo aj k tragickým stratám na životoch matka, dieťa a toto nesmieme dovoliť, aby sa toto stávalo v Európe. My sa nemôžeme zmieriť s tým, že takéto veci sa stávajú v Európskej únie. To sa predsa nesmie stávať. No a tá druhá otázka, ktorá sa týka humanitárnych koridorov, e, to je napríklad aj v podmienkach vojenského konfliktu. Musíte evakuovať civilné obyvateľstvo, aby ste zabránili obetiam a stratám na životoch a vtedy sa vytvárajú takéto koridory pre e, civilné obyvateľstvo, ktoré nebojuje, aby sa presunulo do bezpečných oblastí. Doplňujúca otázka? Áno, samozrejme ja tiež nechcem interpretovať to, čo mala na mysli, na mysli pani von der Leyen, ale ona to vypichla ako tému a táto téma je dôležitá aj tu pre nás a myslím si, že tie by sa mali budovať tieto humanitárne koridory tam, kde sú tie krízy. A napríklad viete si predstaviť momentálne, kde by sme prípadne v následujúcich Mm, mesiacoch mohli potrebovať takéto koridory. E, pán dezignovaný komisár. Áno, viem si veľmi ľahko predstaviť, ja si viem predstaviť veľa takýchto miest, kde by takéto opatrenie bolo potrebné. Jedna situácia je Jemen. Jemen sa pravdepodobne nachádza v najhoršej humanitárnej kríze, ktorú momentálne poznáme. Tam je najväčší počet ľudí, ktoré sú v núdzi. 20 eh, miliónov ľudí len v samotnom Jemene. Je tam vojna, je tam hnusná vojna. A musíme si uvedomiť, eh, že ochrana tých, ktorí nebojujú, ochrana civilného obyvateľstva, ktoré je vlastne tou zraniteľnou skupinou, tých musíme dostať z tej konfliktnej zóny. Ďakujem pekne. A teraz Monika Silvana González, Gracias, president. Ďakujem, pán predseda. Pán Lenarčič, klimatické zmeny, už ich nemôže nikto poprieť. Vy ste vo svojom úvodnom prejave hovorili aj o tom, že všetci experti potvrdzujú, že asi 500 miliónov ľudí na svete, to je toľko ako žije v EÚ, sa bude musieť presídliť ďalších 50 rokov. V regiónoch ako napríklad e, Južná Ázia, Mexiko, Latinská Amerika, e, toto bude najzasiahnutejšie oblasti. Klimatické e, zmeny ohrozia náš prístup k potrave aj k vode na našej planáte, takže musíme čeliť aj tejto budúcej migračnej kríze, ktorú toto spôsobí. Sme na to pripravení, pretože migranti, ktorí migrujú kvôli klimatickým zmenám sú v podstate e, našou e, ľudskou tvárou. Je to stále horšia situácia. Každý deň e, tisíce ľudí utekajú pred hladomorom, pred tým, že sa im ničia obydlia, ale odpoveď medzinárodného spoločenstva a Európskej únie na tejto výzvy bola zatiaľ obmedzená. Takže sa chcem opýtať, ako bude komisia riešiť nedostatok legálneho štatútu klimatických utečencov? Ďakujem pán dezignovaný komisár. Áno, ďakujem, vážená poslankyňa, za túto otázku, ktorá je skutočne aktuálna. Myslím, že musíme robiť viac a robiť to rýchlejšie. Tvárov tvár výzvam, ktoré prinášajú klimatické zmeny. A už niektoré pociťujeme. Hovorili ste o nejakých miestach, napríklad v Afrike Sahel, Africký roh. Toto sú regióny, kde sa už pociťujú do veľkej miery dopady klimatických zmien a pohyb miliónov ľudí, ktorý je vyvolaný týmto dopadom klimatických zmien. Ten už taktiež vidíme. Ale nuž, nie Nutne by som im hovoril klimatickí utečenci. Myslím si, že tento termín utečenci by sme mali ponechať na používanie pre kategóriu, ktorá je presne definovaná v dohovore OSN vo vzťahu k štatutu utečenca. Ja by som týchto ľudí nazýval ľuďmi, ktorí boli vysídlení dôsledkom klimatických zmien. Pretože môžu byť vysídlení, a väčšina z nich je vysídlených v rámci krajiny a definícia OSN utečenca je osoba, ktorá opustila svoju krajinu. Väčšina vysídlení dôsledkom klimatických zmien je v rámci jednej krajiny. A preto by sme mali áno, úma pomáhať aj týmto ľuďom, ale ako? Na jednej strane prevencia. Ja mám v úmysle úzko spolupracovať s výkonným podpredsedom e, zodpovedným za Európsku zelenú dohodu. Pretože najprv si musíme urobiť svoju prácu tu, doma v EÚ. Musíme znižiť naše emisie a našu mm, klimatickú stopu potom musíme spolupracovať s ďalšími na celom svete, aby urobili to isté. No ale nemôžeme niekedy už niečomu predísť a preto by sme mali pracovať vtedy na prispôsobení sa situácii. Nadväzná otázka. Pán Lenarčič, áno, tam je ten problém. Tie predpovede sú alarmujúce a ochrana týchto ľudí, ktorých nechcete volať klimatickými utečencami, ale tam je presne ten problém. Pokiaľ im nebudeme hovoriť, pokiaľ by sme povedali klimatickí utečenci, tak im môžeme poskytnúť balíček ochrany. Tieto osoby nie sú pokryté ženevským dohovorom, ako ste povedali, z roku 51. A preto si myslím, že je dôležité na Európskej únii toto regularizovať. No a než sa celý svet dohodne, tak si myslím, že EÚ by mala byť popredu a hovoriť o klimatických utečencoch. Takže si myslím, že by sme mali spustiť e, nejaký záväzok a zaviazať sa či ja sa teda pýtam, či komisia chce niečo robiť a nehovoriť týmto osobám len e, presídlenci, e, presídlenci z dôvodu klimatických zmien. A prosím, ignorujte tie xenofobné vyhlásenia, ktoré sme tu e, dnes počuli. Pán dezignovaný komisár, áno, samozrejme, ja som si vypočul všetky komentáre, ale to neznamená, že so všetkými súhlasím. Naopak, boli tu niektoré, s ktorými som jasne nesúhlasil. Ja sa zavezujem, že budem spolupracovať predovšetkým s OSN, pretože OSN v podstate je takým strážcom aj dohovoru o utečencoch. Čo sa týka definície, tak na to by som sa spoliehal. Je jasné, že títo ľudia potrebujú ochranu. Musíme pracovať aj na prevencii a budeme pracovať aj na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Pokiaľ nič budeme robiť, tak budú milióny ľudí, ktorí budú v pohybe a my musíme zabrániť niektorým situáciám, potom sa im treba niekedy prispôsobovať. No a ja sa zavezujem, že budem pracovať, predovšetkým s partnermi z OSN, na tom, že aby sme dosiahli dobrú, fungujúcu definíciu pre týchto ľudí, ktorí, a to je jasné, potrebujú pomoc. Ďakujem. Teraz e, pani Chrysola Zacharopulo za Renew. Ďakujem. V krízových a konfliktných zónach sú ženy a dievčatá tie najzraniteľnejšie. Často sú znásilňované alebo nútené sa vydať alebo sa upadajú do sexuálneho otroctva. Tieto zločiny sa opakujú a často zostávajú nepotrestané. Európska únia musí reagovať na tento problém, musí chrániť ženy a dievčatá v týchto oblastiach, a toto ako súčasť našej humanitárnej pomoci. Ako chcete tieto e, ženy a devčatá chrániť proti sexuálnemu násiliu? A ako chcete splniť cieľe komisie ohľadom bezpečnosti žien v rámci vašej práce na vašom portfóliu? Pán dezignovaný komisár. Ďakujem vážna poslankyne za túto otázku. Neviem si ani predstaviť humanitárnu pomoc bez toho, že by sa špecificky riešili potreby zraniteľných skupín a to hlavne dievčat a žien. V našej humanitárnej práci ženy a dievčatá sú často vystavené nebezpečenstvu rodového alebo sexuálneho násilia a čo ešte horšie, čast, často sa stanú jeho obeťou. Takže by sme mali vždy v rámci humanitárnej pomoci brať do úvahy špecifickú situáciu žien a dievčat a mali by sme do všetkých fáz našej humanitárnej pomoci zahrnúť konkrétne opatrenia v rámci prevencie, e, ochrany. Môžu to byť veľmi jednoduché opatrenia, si myslím. Napríklad e, čo sa týka utečencov, tam môžete robiť veľa pre ochranu žien a detí. Napríklad v utečenských táboroch môžu tam byť oddelené toalety s lampami, ale aj so zámkami. A týmto sa lepšie bojuje proti rodovému a sexuálnemu násiliu v rámci utečenských komunít. To je len taký príklad, ale vo všeobecnosti si myslím, že by sme mali tieto špecifické potreby brať do úvahy a podľa mňa by sme tu mali hovoriť aj o e, sexuálnych a reproduktívnych e, zdravotníckých službách, pokiaľ hovoríme o obetiach rodového a mm, sexuálneho násilia. Ďakujem pekne. naliehavých situáciách ďalší zasiahnutý sektor je vzdelávanie a sú to opäť dievčatá, e, ktoré sú, e, ktoré sú najzraniteľnejšie a sú ohrozené predčasným ukončením e, vzdelávania a jeho tiež sexuálnemu zneužívaniu. No a preto a prečo to vzdelávanie nie je medzi prioritami? No ja by som sa chcela spýtať, vážený pán, a dezírový komisár, ako chcete posilniť Európsku úniu, aby zabezpečila prístup k vzdelávaniu a zohľadnila zraniteľnosť dievča a, a budete žiadať adekvátne finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Pán dezignovaný komisár, ďakujem za túto nadväznú otázku. Vzdelanie to bude jednou z mojich priority, z priorít pokiaľ budem menovaný. Tradičný prístup je taký, že humanitárna pomoc sústreďovala na potraviny, eh, hygienickú infraštruktúru, základné zdravie, vodu, ale vieme, že potom v septembri deti začínajú chodiť do školy, takže príde september a nemôžu čakať eh, deti na to, že sa vyrieši ich humanitárna situácia. Nie, musia ísť do školy. A to hneď. A toto platí aj pre devčatá, aj pre chlapcov. Nerobí sa žiadny rozdiel. V ich vzdelávaní absolútne žiadny rozdiel na základe pohlavia. Toto je jedna z kľúčových európskych hodnôt a na tom trvám. Trvám na tom, že vzdelávanie bude poskytované aj v núdzových situáciách, že tam dáme k dispozícii dostatočné financovanie za týmto účelom, pretože si nemôžeme dovoliť stratiť celé generácie detí, ktoré nebudú chodiť do školy, pretože sa nachádzajú v núdzovej situácii. Mali by sme rozpracovať do koncepciu vzdelávania v núdzových situáciách. A teraz Slovo dostáva Rasa Juknevičene za EPP. Ďakujem, budem hovoriť po litovsky. Takže čo sa týka eh, radiologických a jadrových eh, katastrof, tie sú nízko pravdepodobné a majú veľký dopad. Vo vašom eh, poverovacom liste ste hovorili, že EÚ potrebuje dobrý mechanizmus hodnotenia rizika a že členské štáty a EÚ musia mať dispozíť dostatočné prostriedky proti chemickým a jadrovým nebezpečenstvám. Takže nakoľko je Európska únia pripravená na externé hrozby tohto typu? Ako chcete e, podporovať a chrániť európskych občanov, ktorí žijú napríklad pri externých hraniciach EÚ? Ako chcete zaručiť, že EÚ bude schopná účinne navýšiť kapacity starších alebo staršie kapacity pozdĺž hranice. Myslíte si, že by sa tam e, mali posilniť naše kapacity. Mysleli ste na to? Ďakujem. Ďakujem, vážená poslankyň, za túto otázku. Áno, toto je jeden zo špecifických bodov, ktoré zvolná predsednička komisie zahrnula do môjho poveracieho listu. Je to veľmi dôležitá vec. Myslím si, že Európa dnes nie je pripravená na takéto udalosti, ktoré sú malo pravdepodobné, ale mali veľký dopad. Práve preto, že sú malo pravdepodobné. Ja si pamätám, kedy sme mali vysokú pravdepodobnosť jadrovej krízy v priebehu studenej vojny, keď bola táto v plnom prúde. Ja si pamätám, u nás žiadna sa nemohla vybudovať žiadna vyššia budova, dokonca ani kostol, bez toho, aby tam bol atomový bunker. Takže Teraz už si hovoríme, no dobre, toto sa už nemôže stať. No ale máte pravdu, stať sa to môže, mal by sme byť pripravení. Je ťažké motivovať členské štáty, aby sa pripravovali na niečo, čo je, má veľmi nízku pravdepodobnosť. Tu vidím úlohu Európskej únie, pretože pripraviť sa na takéto udalosti, na nejakú jadrovú krízu, tak toto je niečo, čo by EÚ podľa mňa mohla zvládnuť lepšie než členské štáty samé, a to z rôznych dôvodov. Poprvé, financovanie by bolo pravdepodobne príliš významné pre väčšinu členských štátov. Po druhé, dopad takejto krízy, či už radiologickej alebo jadrovej, tak ten je cezhraničný a dôležité na tom pracovať na európskej úrovni. Musíme ale zobrať do úvahy to, že civilná obrana je primárne kompetenciou členských štátov a Európska únia tu hrá len podpornú úlohu. Ale ja plánujem brať túto podpornú úlohu vážne a intenzívne. Chcem spolupracovať s členskými štátmi a presvedčiť ich, že toto je niečo, čo potrebujeme my, celá Európska únia, jej členské štáty, pretože pokiaľ sa niečo stane, my nebudeme pripravení, tak potom, už bude neskoro. Nadležná otázka. Budem naďalej hovoriť politovsky, Čo sa týka konkrétneho príkladu nukleárnej e, centrály v Bielorusku. Takže jadrová elektráreň Astraviec v Bielorusku, toto je priama hrozba pre európskych občanov a postavila sa len 20 kilometrov za euro- externými hranicami EÚ a porušovali sa tam e, princípy jadrovej bezpečnosti. Často dostávame správy o rôznych incidentov z tohto staveniska. Ako chcete poskytnúť praktickú pomoc zasiahnutým členským štátom? Súhlasíte so stanoviskom parlamentu, že rozvojová pomoc poskytovaná partnerským krajinám môže byť pozastavená, pokiaľ príslušná krajina poruší štandardy jadrové alebo porušuje jadrové štandardy um, systematickým spôsobom. Súhlasíte s tým, že je treba vybudovať e, adekvátne kapacity vo väčšine týchto hraničných regiónov a taktiež treba zaručiť bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v tomto pohraničnom regióne vedľa Bieloruska? Ďakujem za túto nadväznú otázku. Nechcel by som špekulovať ohľadom úrovne bezpečnosti akejkoľvek jednotlivé energetické infraštruktúry. Hoci kde sa môže stať hoci čo, stalo sa to aj vo Fukushime, nie je to tak dávno, napriek tomu, že ich technológia a ich jadrové zariadenie bolo považované nielen za bezpečné, ale dokonca zodpovedalo všetkým e, príslušným štandardom. Takže áno, incidenty sa môžu stať a ja chcem budovať kapacity Európskej únie, aby sme mohli reagovať na takéto incidenty alebo krízy, ktoré sú malopravdepodobné, ale majú významný dopad, ako napríklad radiologické alebo jadrové incidenty. Stalo sa to napríklad v Černobile. Černobyl sa stal, takže moja odpoveď je áno. A tu by som vás sem požiadať o pochopenie. Ja budem potrebovať aj podporu zo strany členských štátov, pretože Civilná obrana je predovšetkým ich zodpovednosťou, ale budem o túto podporu bojovať. Na to sa môžete spolahnuť. Ďakujem, Evin Inčír za SAD. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada hovorila po švedsky, pokiaľ môžem. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Takže ja by som chcela povedať, že som veľmi rada, že hovoríte, že budete neochvejní vo vašich princípoch, čo sa týka eh, humanitárnych princípov, že ich budete dodržiavať. A teraz je tu moja otázka. V roku 2016 pri humanitárneho samitu sa e, podpísala dohoda Great Bargain, to je dohoda medzi donorskými organizáciami a implementujúcimi organizáciami ohľadom účinnejšej humanitárnej pomoci. To bola veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú podpísalo viac než 50, alebo podporilo viac než 50 e, rôznych darcov a organizácií, napríklad aj generálne pre e, ochranu pred katastrofami a taktiež pre humanitárnu pomoc a taktiež EÚ a niektoré členské štáty. Európska komisia riadí humanitárnu pomoc s pomocou viacerých partnerov, napríklad OSN, Červeného kríža a mimovládok. Mimovládky sú dôležitými implementujúcimi aktérmi a, poskyt, a vykonávajú veľa humanitárnej pomoci priamo v teréne. Moja otázka, ako sa dívate na mimovládne organizácie a ich úlohu v rámci humanitárnej pomoci a ako môže Európska únia a komisia zaručiť, že bude mať dostatočnú rôznorodosť partnerov, ktorí implementujú túto humanitárnu prácu, predovšetkým čo sa týka, e, alebo vzhľadom na finančné obmedzenia. Ďakujem, vážna poslankyňa, za túto otázku. Ja si pamätám v istambulský svetový humanitárny e, summit aj túto dohodu. môžem vás uistiť, že budem trvať na vernej implementácii všetkých záväzkov, ktoré tam podstúpila EÚ a aj teda v rámci tejto veľkej dohody. A Európska únia bude naďalej spolupredsedať pracovnej skupine pre implementáciu tejto e, veľkej e, dohody. Dôležitá časť tejto dohody súvisí s našimi partnermi, organizáciami. A polovica z nich sú mimovládne organizácie. Sú to partnery, ktorým dôverujeme. No ja dúfam, že obe strany dodržia záväzky vyplývajúci z tejto dohody. Záväzky ako napríklad to, že my zjednodušíme dovoz. Ja pôjdem týmto smerom, ale ak pôjdeme týmto smerom, tak súčasne musíme byť opatrní a neohroziť a neriskovať e, nevyhnutné kontroly a zároky, ktoré sú potrebné na to, aby sme zaistili riadnu finančnú správu a riadenie. Ja nechcem ďalší finančný škandál, že humanitárna pomoc bola zle riadená, presmerovaná, alebo niečo iné. My musíme skutočne ísť eh, smerom k potrebám MVOčiek, ale súčasne žiadať správne kontrolné opatrenia, a eh, záruky o finančnom riadení. No a ešte jedno slovo k lokálnym a miestnym MVOčkám. To je tiež veľmi dôležité. Ja som o tom hovoril už na úvod. Ja budem našich partnerov vyzývať a povzbudzovať, aby sa angažovali v spolupráci s miestnymi MVOčkami z dôvodov, o ktorých som už hovoril. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne. A opäť budem pokračovať po švédsky. Musím sa poďakovať za takú dobrú odpoveď. No a tým ste už aj zodpovedali moju ďalšiu otázku, kde išlo o lokálne partnerstva s lokálnymi aktérmi. No musím povedať, že je veľmi dôležité, aby aj lokálni aktéry boli zaangažovaní. Vy už ste zdôraznili, že lokálni aktéry najlepšie poznajú lokálne podmienky, takže ďakujem veľmi pekne. Pán dezignovaný komisár, áno, ďakujem pekne za toto doplnenie mnohí z našich partnerov, s ktorými spolupracujeme, už spolupracujú s miestnymi aktérmi, lokálnymi MVOčkami, alebo ich zastupujú ako Medzinárodná federácia Červeného kríža. Oni majú svoje lokálne zastúpenia všade. No a teda toto je jeden z tých záväzkov, ktorý budem brať veľmi vážne ja budem neustále podporovať inklúziu a angažovanosť lokálnych partnerov, tak v humanitárnych aktivitách, ako aj v budovaní ich kapacít v tejto oblasti. A budem ich zapájať napríklad do národných koordinačných mechanizmov, tak aby veľmi aktívne sa zapájali do celkového cyklu humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva Erik Markarta za zelených, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. A ja tiež sedím za vami. A otázku položím po nemecky. No a ja som chcel povedať v podstate, že si myslím, že všetci spoločne tu musíme byť šťastní, že vyrastáme alebo žijeme minimálne v bezpečnej Európe, že musíme byť šťastní s tým, že máme prístup k základným potrebom a základným službám a že skoro môžeme byť aj šťastní z toho, že niektorí z nás sú tak vzdialení od tých problémov sveta, že majú čas, čas myslieť si, že my sme najviac postihnutí problémami sveta. A preto je veľmi dôležité, že už ste spomínali aj úlohu MVOčiek, trochu škoda, pretože som chcel položiť rovnakú otázku, ale ja si myslím, že by ste sa mohli ešte vyjadriť k tomu, či um, ste mohli nejak načrtnúť, ako mimovládne organizácie by sa dali ešte lepšie podporiť a ako zaistíte, že budete partnerom aj pre ľudí, ktorí zažívajú prácu a situáciu priamo v teréne teda ako by ste s nimi chceli byť v dialógu a v kontakte, pán dezignovaný komisár. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Áno, mimovládne organizácie sú našimi najdôryhodnejšími a najdôležitejšími partnermi. Ja si neviem predstaviť, ako by sme mohli poskytovať humanitárnu pomoc bez nich. No a preto Myslím, že Grand Bargain, tá veľká dohoda, vytvára veľkú príležitosť, a všetci budeme dodržiavať našu časť tej dohody a budeme môcť lepšie spolupracovať, ale to znamená tiež, že oni budú musieť sa vynasnažiť. My napríklad My sme radi, že vysoké percento humanitárnej pomoci ide na pracové administratívne náklady No a v tej dohode je záväzok, že každý tieto náklady bude znižovať. No a toto je jedna vec, eh, týka sa spolupráce s MVOčkami. No a ďalšia vec, ktorá sa týka lokálnych eh, a národných mimovládnych organizácií, je, že veľmi často nemajú dostatočné kapacity, kapacity riadiť eh, finančné prostriedky alebo kapacity aktívne participovať v plánovaní, príprave a koordinácii. Takže ja myslím, že by sme mali nájsť nejaký spôsob, ako tú kapacitu zvýšiť, pretože čím vyššie kapacity budú mať, tým viac môžu robiť pre aktívnu populáciu a mali by Mali by sme im pomáhať a namiesto toho, aby pomoc prichádzala z veľkej dielky, myslím, že bude oveľa účinnejšie, ak to bude poskytované lokálne. Doplňujúca otázka. Ale ďakujem pekne za odpoveď. Vy ste tiež uviedli, že je nepripustné, aby niektoré humanitárne mimovládne organizácie stretávali situáciu, kedy je bránené v činnosti, no a niekedy sa stačí pozrieť na naše vonkajšie hranice, eh, kde humanitárni aktéry nemôžu vykonávať eh, svoju prácu. Šiestý rok eh, za sebou v Stredozemnom mori prišlo život 6 tisíc ľudí. Čo si o to myslíte? Môžete by nejak k tomu vyjadriť. A čo si myslíte o situácii, kedy humanitárne organizácie môžu zachraňovať životy na mori? Ďakujem pekne za túto otázku a dovolujem mi to jasne povedať, že ja som presvedčený o tom, že humanitárne aktivity by nemali nikdy podliehať kriminálnym sankciám a to musí byť jasné, ale zdá sa, že to nie je ľudia nemôžu byť persekuovaní za ich snahy v humanitárnej oblasti. To treba povedať jasne, ale súčasne vy ste hovorili o Stredozemnom mori, existujú pravidlá záchrany na mori, no a tieto pravidlá dávajú osobitnú zodpovednosť členským štátom a musia dodržiavať medzinárodné námorné právo, medzinárodné humanitárne právo, štandardy a normy ľudských práv. Všetko to platí. Ďakujeme pekne. No a teraz dáme slovo Gianna Gancia skupiny ID. Ďakujem, budem pokračovať po taliansky. Ďakujem pekne, vážený a pán predseda. Rada by som položila dezignovanému komisárovi otázku k definícii cieľom a výsledkov, ktoré očakávame. Je vždy dobré byť realistický a preto je tiež dôležité zadefinovať priority, ktoré chceme dosiahnuť a musíme si uvedomiť, ktoré krízy sú najpalčivejšie a kde naša činnosť prináša najvyššiu pridanú hodnotu. Vy ste vyzvali k spolupráci s ostatnými komisármi na to, aby ste prinišli dlhodobé a udržateľné riešenia otázke bezpečnostnej politiky, humanitárnej politiky, aké ciele chcete primárne sledovať, aby ste sa venovali príčinám masovej migrácie, migrácia, ktorá sa teraz osobitne týka členských štátov EÚ. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa, za vašu otázku. Ja som povedal, čo vidím ako moje priority a ja s tomu rád budem venovať trochu viac. Vy ste hovorili o dlhodobých riešeniach, no humanitárna pomoc je zameraná na okamžitú pomoc. Je to niečo, čo sa zameriava na naliehavú pomoc. My si však musíme uvedomiť tiež dlhodobé potreby a hlavné príčiny, pretože my musíme pracovať smerom k v záujme zasiahnutej populácie a to môžeme urobiť eh, posilnením humanitárno-rozvojového nexu. Ja to zopakujem ešte a ja chcem úzko spolupracovať s dezignovanou komisárkou Urpilainen, tak aby sme už od začiatku mali dlhodobú dimenziu. Keď budeme hovoriť o hlavných eh, príčinách, ak budeme riešiť dlhodobé potreby zasiahnutej populácie. Ešte tu ďalší dôležitý aspekt a ten sa týka prevencie a budovania odolnosti, tak aby ľudia dokázali lepšie odolávať krízam, keď prídu môžem povedať, že veľká väčšina našich humanitárnych aktivít obsahuje komponent redukcie rizik. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Nie, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. prejdeme ďalej a slovo dostane pani Kopčinská z EKR. Ďakujem veľmi pekne. V posledných rokoch bola situácia taká, že prírodné katastrofy prakticky všade v Európskej únii sa vyskytli. Boli tu veľké straty, katastrofy, ktoré spôsobili ľudia a krízový manažment bol tým pod veľkým tlakom. Obrali sa aj veľké eh, obavy z hľadiska bezpečnosti, pretože boli, bol to strach, že z budúcnosti sa môžu uskutočniť ešte horšie katastrofy. Európsky občania musia byť lepšie chránení mechanizmami ochrany pred katastrofami mechanizmus Rescue, EU Rescue vznikol prednedávnom a ja mám otázku, aké závery už môžete o jeho fungovaní vyvodiť teraz. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za túto otázku. Rescue. Mhm, tento program začal len fungovať a prvýkrát minulý rok v lete sa použili prostriedky z tohto programu, no aj ja sa budem zameriavať na implementáciu tohto posilneného mechanizmu civilnej ochrany. My budeme musieť zaistiť, že Európska únia bude mať správne prostriedky k dispozícii a designovaná predsednička komisie. To uvedla v mojich poverovacích listinách. Ja budem spolupracovať s členskými štátmi, ktoré zodpovedajú na tom, aby sa zaistilo, že začne proces obstarávania s tým, aby Európska únia mala prostriedky, ktoré potrebuje. Tieto prostriedky sú drahé, No a preto vyčlenený vysoký rozpočet je to o požiarných lietadlách, vrtulníkoch, ale tiež lekárskych evakuačných zariadeniach a zariadeniach, ktoré súvisia s chemickými, biologickými, radiologickými a nukleárnymi opatreniami a prípravu na takéto udalosti. Avšak moja výzva bude spočívať v prvom rade v tom, aby som presvedčil členské krajiny, že to je niečo dobré, niečo, čo je v ich záujme a to budem robiť a chcem to robiť od prvého dňa. Doplňujúca otázka. No, ďakujem pekne, už sa o tom hovorilo, ale rada by som sa ešte raz spýtala, máte nejaké konkrétne návrhy a plány v súvislosti s posilnením reakcií EÚ a kapacít reakcií na hrozby, ako napríklad tá lekárska pomoc. Vy ste hovorili o jadrových hrozbách, chemických hrozbách. Takže sú nejaké konkrétne plány spolupráce medzi krízovým centrom a ECDC, pán dezignovaný komisár. Ja sa ospravedlňujem tú, tú poslednú časť. E, som nezachytil, či som pripravený spolupracovať s kým. Poslednú vetu som presne nepo... Ja som hovorila o centre pre centra kooperácie na ECBC. No, musím priznať, že o ECBC musím ešte sa informovať. A samozrejme, ja budem pracovať v prvom rade na tom, aby som zaistil, že budeme mať požiadaný počet požiarných lietadiel. Sedeli dosť nemáme. Minulý rok boli niektoré dobre uplatnené v Grécku. My budeme to musieť doplniť tiež o požiarné vrtulníky. Ešte sú tu dve ďalšie oblasti, kde Rescue ale mať nejaké ďalšie prostriedky a to je lekárske vybavenie a o tom pripravenosť na chemické, biologické, biologické a jadrové hrozby. Väčšiny členských štátov nie sú v dispozícii, no a to je ešte jeden dôvod viac, prečo myslím, že túto kapacitu by sme mali budovať na úrovni EÚ, ale bude to závisiť od členských štátov, pretože tieto rozhodujú o obstarávaní týchto prostriedkov. Mojou úlohou je presvedčiť ich, že to má zmysel. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Lukas Mandl z EPP. Ďakujem pekne, pán Lenar Čeče. Ja by som chcel zablahožiť k vašej nominácii. Nesmieme zabúdať na to, že privilégium slúžiť európskym občanom. A ďakujem tiež za vašu prezentáciu. A mne sa zatiaľ najviac páčilo to, že ste spomínali o klastri vonkajšej činnosti, budete súčasťou Európskej komisie. Ja myslím, že čím viac komisí eh, bude posúvať EÚ na vonok, tým lepšie, pretože ja nemyslím, že by sme mali regulovať príliš vnútri, ale posilniť Európu práve vonku. No a to je súčasťou aj riadne rizik. a preto chcem spýtať, akú špecifickú úlohu budete zohľadať v tom klastri a ešte špecifickejšie, keďže je to prevencii tiež, ak napríklad o prírodných katastrofách a len po ozbrojených konfliktoch budeme mať správny krízový manažment mimo Európy, tak tým podporíme mier a stabilitu v týchto krajinách a dokážeme predísť viacerým viacerým konfliktom. Čo konkrétne chcete urobiť na to, aby ste zabezpečili prevenciu? Pán dezignovaný komisár, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj komisár pre krízové riadenie mal E, svoje kreslo za stolom pre SVČ, pretože je jasné, že humanitárna pomoc je súčasťou európskej vonkajšej služby, ale musím zopakovať, že toto je špecifická, svojbytná časť, ktorá má vlastné zásady, a myslím si, že by som tu mal spomenúť aj ďalšiu zásadu a to je zásada nezávislosti. To rozhodnutie pri poskytovaní humanitárnej pomoci musí padnúť nezávisle od ostatných cieľov Európskej únie, či už sú to ekonomické, strategické, sociálne alebo akékoľvek iné. Táto nezávislosť E, tu si budem brániť aj za tým stolom e, klastra SVČ. A tu um, pán Borel, s tým som sa už o tom rozprával a môžem e, súhlasiť s vami, že práve tá prevencia je záležitosť, na ktorú by sme sa mali obzvlášť zamerať. Je jednoduchšie kombinovať veľký diapazón týchto nástrojov eh, externých akcií v rámci prevencie. A to nie je len jednoduchšie, je to aj hospodárnejšie, ako iste viete. Každé euro, ktoré vložíme do prevencii krízy, nám zachráni, ušetrí 7 eur ktoré by sme museli vynaložiť na odstraňovanie dôsledkov. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Pred dvoma dňami e, tu bola dezignovaná komisárka Urpilainen, ktorá tiež povedala, že chce spolupracovať e, s komisárom pre krízové riadenie, aby sme mm, chránili deti teda dievčatá aj chlapcov v týchto utečeneckých táboroch. A ja vás žiadam o túto spoluprácu, dúfam však, že to nie ohrozí vašu nezávislosť. Keby ste nám mohli povedať ešte jednu vetičku k civilnej ochrane. E, v minulom mandáte to bolo trošku iné, teraz je to iné. A v niektorých eh, krajinách to funguje dobre, v niektorých menej, ale táto nezávislosť je dôležitá vo všetkých členských štátoch. Áno, môžem vás ubezpečiť, že s mojou kolegyňou Urpilainen budem veľmi úzko spolupracovať najmä v oblasti vzdelávania. To je oblasť, kde sa naše mandáty, nepovedal by som, že sa prekrývajú, ale prelínajú sa. Mojou úlohou bude zabezpečiť, aby aj v núdzových situáciách, ako sú utečenecké tábory, sme nezanedbávali vzdelávanie. A preto sa mi páči tento koncept e, vzdelávanie v núdzovej situácii. Ako som už povedal, e, v septembri deti, dievčatá a chlapci musia ísť do školy. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo Katrin Šabu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán designový komisár, by som sa chcela vrátiť medzi prepojením medzi eh, humanitárnou pomocou a rozvojom. Možno zašlo trochu ďalej, hlavne čo sa týka uh, najvzdialenejších uh, regiónov a ostrovných oblastí, uh, napríklad uh, na východe, ktorá, alebo teda hm, uragan Irma, ktorý uh, zdevastoval uh, ostrovino a ost, no situácia na ostrove San Martin ma, sa ma veľmi dotkla. Európa investovalo obrovské prostriedky na rekonštrukciu, no ale rok a pol, rok a pol neskôr stále tam veľa odpadu a ehm, nie je ehm, na niektorých miestach veľký pokrok. No a ako ako zmeniť humanitárnu pomoc, aby tu platila zásada nevyhnutnosti udržateľného rozvoja, ako zohľadní teda aj transi, transformáciu ekologickú, energetickú, smerom k autonómii a samostatnosti energetickej, ekologickej. No a nemyslíte, že riadne kríza by mohlo prispieť aj k budúcnosti budúcnosti ostrovov, zlepšiť ich odolnosť a pripravenosť voči katastrofám. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste upriamili moju pozornosť na túto situáciu, na situáciu malých ostrovných rozvojových štátov, tí sú práve najzraniteľnejší, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ktorým teraz čelíme. A e, vieme, že ľady v Arktíde a Antarktíde sa topia, že hladina morí stúpa a vieme, že ostrovy v Karibiku a Južnom Pacifiku naozaj čelia ohromnej výzve. Sú to krajiny, ktoré majú obmedzené zdroje. Musíme s nimi spolupracovať a musíme im pomôcť sa na to pripraviť. Obávam sa, že e, tu už sme v situácii, ktorej už nezabránime. Napríklad e, stúpajúca hladina morí, tie katastrofy, ktoré tu už máme. Čo však je dôležité, aby sme nesadeli so založenými rukami a aby sme spolupracovali s týmito malými ostrovmi, aby zvýšili svoju pripravenosť a odolnosť. V tom vidím moju úlohu. Ale v tom je úloha aj mojej kolegyne Urpilainen a európsky rozpočet by sa mal tiež zamerať na podporu zvýšenia sa pripravenosti a odolnosti, najmä v tej situácii, kedy už nevieme zabrániť týmto katastrofám alebo v situáciách, kedy vieme, že určité veci tu budú. Áno, ďakujem pekne. Vy ste hovorili o potrebe spolupracovať s miestnymi aktérmi. No a vďaka vďaka zamorským teritoriám. Európska únia ehm, má mm, svoju prítomnosť všetkých kútov sveta. Nemyslíte, že by sa to dalo využiť, využiť jej skúsenosti, ľudský kapitál, na to, aby sme zlepšili našu kapacitu a, a, pri plánovaní a prevencii extrémnych podmienok a pomoc občanom na extrémne podmienky o všade vo svete a nemyslíte, že treba podľa toho vypracovať skutočnú stratégiu zásahu? Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem. Súhlasím. Takto by sme sa mali snažiť konať podporiť miestnu odolnosť a nie sa zameriavať len na našu schopnosť reagovať alebo pomáhať pri reakciu. Samozrejme, to musíme robiť, pretože keď nejaká katastrofa sa udeje, pomoc je potrebná, musíme byť schopní ju poskytnúť. Nesmieme opomenúť žiaden z týchto prvkov, ale naozaj by sme mali podporovať tú odolnosť. A práve v tejto oblasti chcem spolupracovať s ostatnými kolegami, s ostatnými Um, komisármi, ktoré majú na starosti napríklad uh, životné prostredie, rozvoj a musíme spolupracovať, musíme uh, sa všetci prispievať k tomuto, uh, k tejto zelenej dohode, ku Green Dealu v Európe a mali by sme spolupracovať, aby sme vytvorili také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na klimatické zmeny, podporovať odolnosť, aby sme na tieto katastrofy boli lepšie pripravení. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, James Wells, nezávislý, nezaradený poslanec. Nie je tu, tak pokračujeme. Nikos Andrulakis, SAD. Kýrie vám Ja mám takúto otázku. Potom, čo sme mali tie deštruktívne veľké lesné požiare v Švédsku, Grécku, v Portugalsku, tak sme revidovali nariadenie o civilnej ochrane. To znamená, že máme k dispozícii opatrenia pre členské štáty a vy ste tiež povedali, že sa musíme zamerať na to, ako budú eh, reagovať členské štáty, ako zabezpečíte, že Resk EU bude pomáhať pri boji proti týmto lepším požiarov a aby bojovala proti tej zdrávosti členských štátov tieto opatrenia zaviesť. Takže ako tento mechanizmus RESC EU tu môže byť nápomocný. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. To mi umožňuje o tom podrobnejšie pohovoriť. V mojom poverovacom liste je, že predsednička komisie očakáva odo mňa, že v rámci Resk EU e, zavedieme e, ten správny pomer nástrojov, ale je pravda, že členské štáty musia tieto aktíva zabezpečiť. A teda mojej zodpovednosti je presvedčiť ich a presvedčiť ich a dúfať v podporu Európskeho parlamentu. V tejto úlohe ma môžete veľmi podporiť tým, že, bude, že primejete členské štáty, aby, zo, aby zaobstarali tieto prostriedky. A ja som trošku prekvapený takýmto pomalým zaobstarávaním. Prečo? Podľa mňa to vyzerá ako veľmi dobrý deal. Keď už členský štát X sa rozhodne, že zabezpečí tieto protipožiarné lietadlá, tak eh, podľa, podľa pravidiel eh, RESC-EU eh, môže Európska únia toto podporiť až na 90%. Vy si to zaobstaráte, dostanete 90% zaplatených a môžete to využívať. Len podpíšete, že ak niekde inde bude potreba, tak poskytnete tieto prostriedky, tieto aktíva ako rezervné aktívum na boj proti týmto požiarom. Ale keď sa tak neudeje, tak vy to môžete za desatinu ceny kľudne využívať. Doplňujúca otázka. Ale problém je, pre členské štáty nájsť tých 90 ehm, ale teraz mám otázku k prevencii. V tom mechanizme, ako a táto sa týka aj potreby členského štátu predložiť plány e, civilnej ochrany a my musíme tieto plány aj schváliť. No a teraz tie prvky, ktoré sa týkajú rizika, prevencie, tie údaje a plány, mm, ktoré poskytneme, bude to stačiť, alebo budete chcieť ešte ďalšie e, údaje. Ako tieto môžeme využiť pri boji proti prírodným katastrofám? Odpoveď. Áno, Členské štáty by mali podľa mňa všetci ma- mať takéto funkčné stratégie na znižovanie rizika a tiež systémy včasného varovania. A Európska únia by mala pomáhať. Ja som ochotný pomáhať, pretože prevencia prevencia v oblasti civilnej ochrany je možná. E, ja by som skôr použil slovo možnosť na miesto e, kompetencie, ale keď hovoríme o týchto, je to, je to teda tá zodpovednosť na miesto kompetencia. A teda to je v zodpovednosti členských štátov, a tieto by sa mali o tieto záležitosti postarať. Ja im určite budem nápomocný, ja tam budem, pretože my máme tú expertízu, máme osvedčené postupy, máme mechanizmy, máme expertov, ktorých vieme poskytnúť. Ja som tam, ja som tu, ja som tu, ja som ochotný pomáhať aby bolo možné túto zodpovednosť implementovať. A teraz Ľudmila Novák, EPP. Ďakujem pekne, vážený pán dezinový komisár. Srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Dúfam, že aj odpoveď dostanem po slovinsky. V vašom rodnom jazyku hovoríme o tom, že Európska únia pomáha ľuďom a Eh, krajinám, ktoré mm, sa ocitli v ťažkej situácie a na to eh, potrebuje prostriedky a prostriedky by sa mali ešte zvýšiť. Mňa zaujíma, či myslíte, že také prerozdeľovanie prostriedkov cez mimovládne organizácie je skutočne dosť účinné, transparentné a má dlhodobé pozitívne účinky. Bohužiaľ, často počúvame, že rôzne mimovládne organizácie eh, presmerúvajú eh, peniaze na iných aktérov a tak podporujú takých, eh, také organizácie, ktoré nepodporujú skutočne hodnoty EÚ. Eh, e Nahradíte tento systém niečím, pán dezignovaný komisár. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani poslankyňa. Ja sa veľmi teším, že ste mi dali príležitosť, aby som odpovedala vo svojom materskom jazyku. No a ja by som chcel týmto poďakovať aj našim tlmočníkom. My, Európska únia, sprostredkúva, lebo poskytuje humanitárnu pomoc pomocou partnerských organizácií. To sú na jednej strane špecializované agentúry Spojených národov, na druhej strane sú to mimovládne organizácie. Na ešte mi veriť, že my veľmi podrobne preverujeme možnosti tých eh, organizácií, aby robili to, čo je treba. To, čo sa týka eh, rešpektovania štyroch hlavných princípov, humánnosť, eh, nezávislosť, nestrannosť, Uh, humánnosť, nezávislosť, nestrannosť a no, e, ťažko teraz po, no, ma to nenapadne z angličtiny, viete, preto aj hovorím hlavne po anglicky. No a my sebe, e, my sa pozrieme, na, my teraz sa zaujímame aj o to, či mimovládne organizácie môžu vykonávať dozor nad použitím tých prostriedkov, ktoré dostávajú. To sú e, prostriedky európskych daňových poplatníkov ešte dôležitejšie je, komu sú určená. Určené, určené sú na záchranu pomocou ľudským životom. No a preto my veľmi dôsledne preverujeme našich partnerov, aby um, boli schopní nakladať adekvátne s týmito prostriedkami, aby ich nejak rozhadzovali, aby zabránili tomu, aby tie prostriedky išli tam, kam nie sú nasmerované. A máme tiež vhodné mechanizmy na to, aby sme na, tým na to dohliadali a aby sme si mohli preverovať a dohliadať na použitie tých prostriedkov. Doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne. Vy iste poznáte príklad Petra Peke, ktorý misionár, ktorý pôsobí na Madagaskaru a on naučil ľudí loviť eh, ryby. No a najskôr ľuďom eh, pomáhal eh, cestou dobrovoľných príspevkov ľudí. No a to sa potom rozvilo na systém. No a dnes sa majú ľudia prácu a pomáhajú si navzájom. No a ja si myslím, že to je najlepší spôsob riešenia dlhotrvajúcich kríz. Vy ste hovorili o lokálnych rámcoch a to je tiež možnosť, aby tie lokálne, lokálne, lokálni ľudia sa učili novým kompetenciám riešili problémy. Plánujete nejaké preventívne programy, ktoré pripravia ľudí práve na takéto situácie. Ďakujem pekne ja veľmi dobre poznám prácu Patra, Patra Opeku. A je to vynikajúci príklad toho, ako sa aj na lokálnej úrovni dá urobiť veľmi veľa e, za, e, v boji proti chudobe. My to podporujeme, komisia to podporuje a ja osobne, by som bol komisárom pre e, krízové riadenie. Budem s ním priamo spolupracovať, možno v rámci preventívnej práce a zlepšenie odolnosti, no a tiež v zmysle dosahovania cieľov udržateľného rozvoja, pretože cieľe udržateľného rozvoja dosiahnu len vtedy, ak sa nám podarí vyriešiť úspešne humanitárne krízy, alebo či sa nám podarí im predchádzať. A myslím, že dielo, alebo teda pardon, práca Pátra Opeku je veľmi dobrým príkladom dobrej práce, dobrého postupu pre, pri predchádzaní humanitárnej krízy a humanitárnym krízam a podpore miestneho a lokálneho obyvateľstva a lokálnych, lokálnej spoločnosti. Preto sa mi to veľmi páči. A teraz Manon Obri Gue. No, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán predseda. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, o čom sa tu už viackrát hovorilo, a to Mhm, konkrétne tento týždeň dnes jeden predseda je e, francúzskej NGO bol vyšetrovaný e, domácou bezpečnosťou, pretože bol obvinený e, z exportu zbraní. To je len taká zdanlivá svetosť a, a obyvateľstvo tam pra, priamo na mieste bolo masakrované a práve francúzsky štát tam exportuje zbranie a vy ste povedali, že tu ide o núdzové ľudské krízy a to je aj vývoz e, zbraní a technológií. To boli zbranie z roku 2008 a títo ľudia o tom pochybujú. A teda moja otázka, ako vidíte zlúčiteľnosť týchto ustanovení a e, humanitárnej pomoci? Odpoveď. E, vy ste povedali, vážená pani e, poslankyňa, áno, E, tieto zbranie. Áno, humanitárna kríza, s tým e, súhlasím. Humanitárna, humanitárna pomoc zvyšova, sa, sa uplatňuje v ozbrojených konfliktoch a ozbrojené konflikty vznikajú v dôsledku toho, že sú tam zbrania, mnohé štáty exportujú. už to je realita. Ja samozrejme sa budem zasadzovať za to, aby sme sa starali o to, či sa exportujú zbranie do konfliktných regiónov. Samozrejme sú tu štandardy, ktoré by Európska únia podľa mňa mala zastávať, najmä pokiaľ ide o exporty zbraní, nesmieme konať tak, aby to zhoršovalo humanitárnu situáciu. A ja si myslím, že to je moja povinnosť, bude to moja povinnosť, keď budem menovaný komisárom eh, pre humanitárnu pomoc, aby sme sa tomu venovali. Musíme sa správať konzistentne. Nemôžeme vyvážať zbranie eh, takýmto spôsobom, eh, že to bude zhoršovať humanitárnu krízu. Doplňujúca otázka. Áno, vzala som na vedomie váš záväzok. Hm, mám hm, na, otvorene načúvam a vy ste to naozaj uznali a tak aj vy uznávate, že tu majú aj členské štáty určitú zodpovednosť Áno, pokiaľ ide o vývoz zbraní do určitých krajín a tým zhoršovanie humanitárnej krízy, ale ste aj ochotní vyslať za Európsku úniu silný signál, zájsť ešte o krok ďalej. Napríklad to, čo požadujú NGOčky ako Amnesty International na embargo na zbranie do konfliktných regiónov, dodávka zbraní konfliktným stranám, tak aby sme ale neporušili eh, túto humanitárnu pomoc. To sa týka aj situácie v Jemene. Odpoveď? Budem pracovať s ostatnými komisármi tak, aby sme túto otázku preskúmali a to konzistentnejšie. Ja osobne si myslím, že by sme mali mať prístup založený na princípoch aj v tejto oblasti, pokiaľ prebieha nejaký konflikt, je treba byť opatrný, aj napríklad čo sa týka vývozu zbraní. Bude veľmi ťažké pre Európsku úniu, ktorá je právom hrdá na to, že sme najväčším humanitárnym donorom spolu s členskými štátmi a bolo by skutočne kontroverzné, keby na druhej strane sme robili niečo, čo niekde zhoršuje humanitárnu krízu. Mali by sme si byť vedomi toho, že tu máme určité právomoci a povinnosti a niektoré z nich spadajú výlučne do pôsobnosti členských štátov. Takže ja môžem brániť tento prístup vychádzajúci z princípov a hovoriť to, čo už som tu povedal. Myslím si, že naše kroky by mali byť konzistentné, mali by sme sa vyhnúť zhoršovaniu humanitárnych kríz prostredníctvom našich krokov v oblasti vývozu zbraní. Ale nie je to Európska únia, ktorá vyváža zbranie, sú to členské štáty. Ďakujeme. Teraz zostala slovo Isabel Santuš za SAD. Ja budem hovoriť po portugalsky, pán predseda, ďakujem. Pán komisár, alebo pán dezignovaný komisár, v rámci medzinárodných konfliktov tých je stále viac, ďalej je tu klimatická kríza, ktorá sa zhoršuje a máme tu stále viac víziev v súvislosti s rýchlosťou, promptnosťou reakcií a taktiež, čo sa týka plnenia alebo rešpektovania ľudských práv v rámci našich humanitárnych reakcií. Ja som vás dobre počúvala a vyzerá to tak, že chcete stále viac zapájať mimovládky, predovšetkým miestne mimovládky, a to je veľmi dôležité. Okrem toho, toto je v súlade s vašim mandátom ako rediteľom eh, OBSE. Ja som mala eh, príležitosť eh, vás sledovať vašu prácu zblízka. Je dobré, že sa stále viac zapájajú mimo vládky. Je dobré, že môžeme za každým lepšie reagovať, čo sa týka humanitárnej pomoci. Hovorili ste o Great Bargain, o veľkej dohode, taktiež o transparentnosti v rámci dohôd, ale bolo by dobré, keby sme hovorili aj o koordinácii, pretože tu sme v teréne. Máme tam núdzové situácie. A vidíme, že humanitárna reakcia v mnohých prípadoch je nedostatočne koordinovaná. Tam sa strácajú mnohé zdroje. Takže mne by zaujímalo, čo chcete robiť vy, aby ste zlepšili toto naše úsilie. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Pán Lenáčič, ďakujem. Áno, my sme boli transportovaní z našej e, planety OBSE až sem. Rád vás tu znovu vidím. Koordinácia to je vždy veľká výzva, keď máte toľké kroky, ako máme v rámci medzinárodného humanitárneho vesmíru, tak tam sú mnohé organizácie, nevlád, mimovládne organizácie, a podobne, ale ja si myslím, že sú tu určité medzinárodné princípy, ktoré si myslím, že by mali dobre fungovať. Predovšetkým by sme sa všetci mali zhodnúť na tom, že OSN a predovšetkým ich kancelária pre koordináciu humanitárnych záležitostí by mala mať na starosti všeobecnú koordináciu. Európska únia toto podporuje, ja to budem podporovať, toto bude jeden z mojich prvých krokov, pokiaľ budem potvrdený do úradu, že sa spojím s OSN a jej kanceláriou pre humanitárne záležitosti. Ale Európska únia by mala podporovať tento, tohto ducha spolupráce a koordinácie, tak aby všetci vedeli, čo majú robiť, aké sú ich úlohy v rámci určitej humanitárnej operácie a skutočne by bolo veľmi nešťastné a veľké plýtvanie, pokiaľ by sme mali nejaké nedostatky vo financovaní a pritom by sme plýtvalmi zdrojmi, pretože by sme neboli dostatočne skoordinovaní. Ja viem, že sa to stáva, aj v minulosti boli takéto prípady, napríklad pred mnohými rokmi na Haiti, ale myslím si, že by sme sa mali snažiť tam nastoliť určitú disciplínu, taktiež by sme mali uznať úlohu OSN ako koordinátora a mali by sme si taktiež medzi sebou rozhodnúť, čo budeme robiť, každý z nás a to koordinovaným spôsobom duchu spolupráce. Ďakujem. Nadväzná otázka. Ďakujem, pán predseda. Nuž, vy ste hovorili o situácii na Lesbose v utečeneckých táboroch. Úsilie o riadenie migračných tokov viedlo k tomu, že sa podpísala dohoda s Líbiou a vieme, aká je situácia utečencov a migrantov v Líbii a všetci poznáme situáciu v, týchto, v tých detečných táboroch pre utečencov. Je to situácia z humanitárneho pohľadu otrasná porušujú sa tam neustále ľudské práva. Mňa by zaujímalo, aký máte na toto názor, ako chcete tento problém riešiť, pán dezignovaný komisár. Ďakujem. Áno, máte úplnú pravdu. Situácia v detečných centrách v Líbii je otrasná, to je to správne slovo. Komisia sa snaží pomôcť, sme tam, máme humanitárne programy, programy humanitárnej pomoci, ale táto situácia samozrejme nemôže ďalej pokračovať. Títo ľudia by mali byť premiestnení z týchto centier niekam inam. Nuž, niektorí z nich môžu byť usadení, iní, predovšetkým tí, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu, tí by mali byť premiestnení späť do krajiny pôvodu, ale súhlasím. Je to veľmi zlá situácia a humanitárna pomoc nie je jediným riešením. Humanitárna pomoc to nie je nástroj krízového riadenia v tom zmysle, že by sa ním riešilo, riešila kríza. Snažíme sa len trochu zlepšiť situáciu, uľaviť, a to robíme aj v detenčných centrách v Líbii, ale mali by sme nájsť nejaké udržateľnejšie riešenie. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani Aleksandra Luis Rosefield Phillips za zelených. Viem, že ste už mali podobné otázky dnes, ale, čo sa, ale ako komisár pre krizové riadenie budete pracovať na, alebo sa snaží zistiť, koľko by nás to stálo keď sa, by sa nič nerobilo. Sledujete, koľko ľudí do roku 2030, 2050 e, doplatí na klimatické zmeny, pokiaľ sa neprispôsobíme klimatické zmena, pokiaľ nebudeme mať žiadne opatrenia, žiadne urgentné kroky. V tom prípade každý rok by sa do roku 2050 mohli zdvoj násobovať finančné e, náklady. Mohlo by sa to vyšplhať až na 18 miliard eur e, za rok. Takže musíme systematicky znižovať rizika, je treba budovať kapacity predovšetkým v ohrozených regiónoch a je treba taktiež e, zlepšovať systém časného varovania a humanitárne kroky. Ako chcete toto zapracovať do svojej práce? Aké konkrétne opatrenia chcete podniknúť? Aké zdroje mobilizujete, aby sme sa vyrovnali s environmentálnymi núdzovými stavmi a klimatickými katastrofami? Pán dezignovaný komisár, ďakujem. Vážená poslankyňa, za túto dobrú otázku. Ja by som sa vrátil k tomu, čo už som hovoril. A síce, že si myslím, že by sme mali spojiť, zlúčiť reakcie na riadenie krízy, alebo by sme mali spojiť z opatrenia v rámci zelenej dohody, pretože v opačnom prípade tie náklady budú oveľa vyššie, než tie, ktoré vynaložíme, pokiaľ budeme sa snažiť predísť alebo aspoň pripraviť a prispôsobiť situácii. Niektorým veciam už predísť nedokážeme, ale môžeme aspoň sa prispôsobiť udalostiam a ja na tom budem pracovať. Budem hovoriť s výkonným podpredsedom Timmermansom, budem podporovať to, aby sa stratégia pre prípad e, katastrof e, stala súčasťou všetkého plánovania vo všetkých oblastiach EÚ. Predovšetkým preto, že pokiaľ takto nebudeme postupovať, tak situácia bude oveľa horšia. Tá situácia príde a my nebudeme pripravení. Takže budeme musieť investovať oveľa viac, než by sme investovali teraz. Ako už som povedal, jedno euro, ktoré sa investuje do prevencie, nám ušetrí až 7 eur, ktoré budete potrebovať, až by ste museli čeliť e, dôsledkom toho, čomu ste mohli zabrániť, pokiaľ nebudete pripravení. Nadväzná otázka. Áno, ďakujem za túto odpoveď. Ako už bolo povedané, Komisia plánuje navýšiť účasť súkromného sektora v rámci vašich externých krokov a akcií. Avšak sú tu ustanovenia, e, ktoré tvrdia, že súkromné organizácie musia plniť rovnaké štandardy ako štátne aktéry mimo vládky. Ak chcete zaručiť, že súkromný sektor, ktorý bude zapojený do e, projektov e, krízového riadenia, nespôsobí väčšiu škodu než dobra, čo sa týka CO2 alebo emisí skleníkových plynov, Chceli by ste sa snažiť e, príjmeť e, znečistujúce spoločnosti, ktoré sú z veľkej miery zodpovedné e, za klimatické zmeny, aby finančne nejak kompenzovali prírodné katastrofy. Ďakujem za túto nadväznú otázku. Myslím si, že áno, že by sme mali spolupracovať s súkromným sektorom. Predovšetkým výkony podpredseda a komisia ako taká nebudú schopní splniť zelenú dohodu pre Európu a pre celý svet, pokiaľ nezapojíme súkromný sektor. Z jednoduchého dôvodu európske finančné zdroje nestačia ani zďaleka na investície, ktoré je treba vykonať, aby sa pretavila do reality zelená dohoda. A rovnaká vec platí aj pre opatrenia prevencie a pripravenosti, ktoré spadajú do mojej e, práce, pretože toto je cyklus krizového riadenia. Niektorí si myslíte, že dobre, krizové riadenie, niekto tam sedí a čaká, až mu zazvoní telefón a povie, je nejaká kríza, no a potom my vyskočíme a zareagujeme. Rovnako dôležité fázy podľa mňa sú prevencia a pripravenosť možno aj ešte dôležitejšie, lebo sú lacnejšie. Takže čo sa týka financovania, tak je lepšie financovať tieto lacnejšie fázy a možno sa nám podarí vyhnúť fáze reakcie. Takže ja o tomto budem hovoriť s mojimi kolegami, druhými komisármi, aby sme, ako budeme reagovať na environmentálne udalosti, pretože zelená dohoda to je náš spoločný cieľ, naša spoločná úloha a môjim zámerom je k nej prispievať tak, ako som popísal. Teraz by som chcel dať slovo Veronique Trillet-Lenoir za Renew. Ďakujem, pán predseda, pán dezignovaný komisár. Dnes viac než 80 svetovej populácie je ohrozená infekčnými chorobami, ktoré sú e, spôsobené e, nákazou. Takže bolo mi povedané, že by to mohlo byť e, migračnými tokmi, ale toto zdravotného pohľadu e, nereálne, pretože komáre alebo kliešťa a ďalšie, tie sa môžu šíriť práve kvôli klimatickým zmenám, pretože tu máme globálne oteplovanie, nie je to kvôli migrácii tieto, tento hmyz sa dostáva na nové územie v Európe, napríklad epidémie, malárie, nilské horúčky alebo horúčky dengue sú stále významnejšie, napríklad e, v Malézii, v, v Grécku, v Taliansku a u nás vo Francúzsku. A pán dezignovaný komisár, tento hmyz prináša veľké riziko zdravotnej krízy v budúcnosti. A ako chcete chrániť Európanov proti týmto eh, novým eh, chorobám? Pán dezignovaný komisár, ďakujem vážená poslankyňa za túto otázku. Myslím si, že táto hrozba je skutočná. A hovoríte pravdu, je to tak, pretože hrozba týchto chorôb, ktoré prichádza do Európy z exotických území, tak tátu ja myslím si, že nie sme vôbec pripravení. Myslím si, že by sme sa mali začať pripravovať, lebo tieto choroby, ktoré niekedy boli typické pre tropické časti sveta a s ktorými sme sa stretli len, keď sme tam cestovali, tak už prichádzajú sem k nám a ja súhlasím do Európy, ich nepriviezli ľudia, ale hmyz. No a predovšetkým, pokiaľ to chceme riešiť, tak by som mal spolupracovať s kolegom, dezignovaným komisárom pre otázky e, zdravia a mali by sme sa alebo pardon, s komisárkou. Mali by sme sa pozrieť na to, ako to vyriešime. Kolegyňa komisárka bude mať e, k dispozícii všetky príslušné komisijné oddelenia v oblasti zdravotníctva, no a ja potom môžem prispieť ako koordinátor pre reakciu na núdzový stav. A myslím si, že je veľa spôsobov, ako sa pripraviť. Predovšetkým si myslím, že by sme mali pracovať na vývoji e, vakcín. Možno by sme ich mohli uchovávať pre prípad, že by prišla epidémia nejakej choroby. A myslím si, že jedno z možností, prečo nie, by mohlo byť postupovať e, cez mechanizmus RESC-EU, aby tieto vakcíny boli uchovávané pre prípad, že takéto choroby infekčné prepuknú do epidémie. Nadväzná otázka. Chcela by som poďakovať dezignovanému komisárovi za jeho veľmi úprimnú odpoveď. Nie sme pripravení a chcela som len všetkých varovať a upozorniť na toto. Ja mm, tu nežiadam nejaké odpovede, ktoré neexistujú. Hovoríte o systémoch včasného varovania. Povedomie každého občana a pracovníka je treba posilniť ehm, agentúria, ktoré sú zodpovedné v tejto oblasti. Ďakujem dezignovaný komisár. Áno, toto je môjim plánom. Budem úzko spolupracovať s komisárkou pre otázky zdravia. Ďakujem. A posledná otázka patrí Francis Fitzgerald z IPP. Ďakujem. Už radšej skôr, neskôr než nikdy. Dobrý večer. Ďalšia otázka ohľadom dôležitej veci, o ktorej hovorili už aj kolegovia. Chápem z vášho povárvacieho listu, že vaša úloha v rámci krizového riadenia zahrňa um, úlohu prevencie a e, zla, uľahčovania. Ako už bolo povedané, v priebehu posledných rokov prišli nejaké devastujúce e, lesné požiare, hurikány, Ukazuje sa, že klimatické zmeny vedú stále k väčším katastrofám po celom svete. A ja by som sa ešte chcela opýtať, ako chcete integrovať preventívne a zmierňujúce opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami a taktiež klimatickú odolnosť do externých a interných politik Európskej únie v spolupráci s ostatnými komisármi, pretože si myslím, že stále viac v nadchádzajúcich rokoch budú musieť komisári spolupracovať naprieč svojimi portfóliami. pán dezignovaný komisár. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Áno, tak to presne je. Nemyslím, že nejaký komisár sám bude môcť pracovať na týchto otázkach samostatne. To bude veľkou výzvou pre túto, toto kolegium komisárov, aby ale formy spolupráce v otázkach je táto. No a ja vidím možnosť môjho vstupu z hľadiska prevencie. Keď to nebude možné, tak už adaptácia na no ako to bude fungovať. Dovolte mi uviesť príklad. Už sme dnes hovorili o krajinách Sahelu a Afrického rohu, ako región, ktorý už cíti dopady klimatických zmien. Sucha sú dlhšie, je kratšie, takže čo urobíme? Čo sa dá urobiť na to, aby sme sa prispôsobili? No a jedna z vecí je, pozrite sa na tie plodiny, ktoré sa tam tradične pestujú. Musíme hľadať možnosti, či sa to nedá, nedá nahradiť nimi plodinami, ktoré sú odolnejšie. No nie je to niečo, čo by som čo by rozhodol ja ako budúci komisár, ale naši kolegovia, odborníci na rozvoj, to budú, to budú rozhodovať spolu s expertami na polnohospodárstvo, ktorí poznajú ten región. Takže to znamená, že na to, aby sme mali účinnú prevenciu a adaptáciu, musíme spolupracovať. Najskôr v rámci komisie, ale tiež spolu s našimi partnermi mimo EÚ A takto sa nám podarí viesť účinné opatrenia na zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Doplňujúca otázka. Ja som hovorila o spolupráci komisárov, ale vy ste začali sa venovať mojej druhej otázke, ktorá sa týkala zdôraznenia spolupráce s občianskou spoločnosťou, MVOčkami a budovanie silných partnerstiev. No a občania musia byť skutočne v centre pozornosti, no a my budeme, pod, ich budeme musieť rozvíjať ešte viac ako teraz. Pán dezignovaný komisár, Ďakujem pekne, úplne s vami súhlasím, máte pravdu. Musíme zapojiť tiež mimovládne organizácie. Ja to všetko vnímam ako dôležitú súčasť našich ambícií splniť cieľov udržateľného rozvoja a stratégia na dosahovanie týchto cieľov je v tom, že budete zapájať všetkých aktérov, MVOčky a hlavne v oblasti humanitárnej pomoci. Máme veľmi pozitívne skúsenosti v spolupráce s MVOčkami. Sú naši spolahliví, účení partnery. Ja myslím, že to je dobrý príklad toho, ako táto spolupráca môže vyzerať, keď budeme spolupracovať na tom, aby sme dosahovali ciele udržateľného rozvoja. Hm, dobre, tam je páni, rád by som poďakoval všetkým všetkým poslancom a poslankyňa za otázky a dezignovanému komisárovi za jeho odpovede. Okay, we just have a question now if allow another... Je to mhm, otázka, či budeme mať ďalšie otázky alebo nie. Ďakujem, predseda, ďakujem, dezignovaný komisár. Ja... My sme mali iba 24 otázok, pretože jeden poslanec neprišiel, takže s dovolením predsedu eh, by som chcela položiť náhradnú otázku. No, ja sa ospravne otázky boli rozdelené medzi politickými skupinami a otázka bola pre nezaradených poslancov, takže ospravedlňujem sa, ale neu, neumožní túto otázku. No a bolo tu tiež otázky medzi asociálnymi výbormi rozdelené pridruženými, takže nedovolím to, prepačte. Rovnako by som chcel oznámiť, že sa stretneme s koordinátormi na hodnotení tohto hearingu. Bude to zatvorenými dverami. Viete, kedy a kde. A dovolte mi povedať veľmi jasne, že nebudem akceptovať, že nemôžete posielať politických poradcov, aby vás nahradili. Ja budem akceptovať len členov. Môžete prísť s vašimi poradcami, ale nemôžu vás nahradiť. No a slovo by som teraz dal aj dezignovanému komisárovi na jeho vyjadrenie, takže máte 5 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem aj vám, poslankyňa a poslanci, za túto možnosť vymeniť si alebo zodpovedať na otázky. Bolo to pre mňa veľmi podnetné. Ja som sa ich snažil zodpovedať posla svojich najlepších schopností. Dúfam, že sa mi podarilo uspokojiť vaše očakávania. No a dovolte mi ešte dodať, že v prípade, no, budem potvrdený do tejto pozície, tak vám môžem povedať, že už cítim tú váhu zodpovednosti na mojich ramenách. Nemyslím, že toto portfólio je jednoduché. Je to šlachetná misia, je to spôsob, ako ukázať najlepšiu tvár Európy vo svete aj v Európe. Solidarita je niečo, čo ľudia, čím ľudia nezabúdajú. No a ja sa teším na úzkú spoluprácu. No a partnerstvo medzi komisiou a Európskym, partner, a Európskym parlamentom. A ešte jedna vec, ako môžem povedať, povedať listine. Ja som sa chcel spýtať, alebo čakal som na otázku k prvej položke, ktorá sa tam vyskytuje, a to je koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré mám posilniť. No a keďže niekto sa nespýtal na to, aj tak využijem túto príležitosť a poviem nasledujúcu vec. Toto je úžasná vec. No a ak ste zatiaľ to nenavštívili, urobte to, oplatí sa to a je to tiež, a to dojem zahraničia, pretože toto centrum reaguje na volenie o pomoc nielen z EÚ, ale z akejkoľvek krajiny vo svete. A preto chcem zodpovedať tú známu otázku, ktorú sa spýtal Henry Kissinger, aké je telefónne číslo Európy, no čo sa týka reakcie na núdzové situácie, tak toto je ono. Okay, uh, thank you. Dobre, ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom za to, že ste zúčastnili tohto zasadnutia. A teraz končíme.